návrhov predsa len bola e, schválená, prijatá. Tie návrhy, s ktorými nemôžem súhlasiť, predpokladám, že po tejto schôdzi sa mi podarí osobne stretnúť aj s ich autormi. My súhlasíme s podstatou, s vecnou stránkou ale podľa mňa niektoré sú príliš kategorické, príliš podrobné a preto sa treba k e, zneniu ešte vrátiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chcel by sa niekto vyjadriť alebo položiť nejakú otázku. Pán Zalevský, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda z hľadiska ľudovej strany a taktiež z môjho hľadiska môžem povedať, že som spokojný s tým, že spravodajkyňa predložila tieto zmeny, ktoré sa týkajú školských kurikulí na uh, úrovni druhého stupňa. Takže uh, európska vec a Eh, hodnoty, ktoré zakladajú túto organizáciu, budú lepšie eh, rozširované. A teda široká spoločnosť bude lepšie chápať, o čom je únia. Je tu pozmenujúci návrh číslo 13 spravodajkyňa s ním nesúhlasí, ale mm, vychádza to z mojej osobnej skúsenosti, keď som organizoval rôzne iniciatívy, projekty, možno, že nie nutne na školách, ale niekedy tieto iniciatívy realizujú školáci. A to pomáha zvyšovať povedomie širokej verejnosti o EÚ. Hovorím o miestnych e, iniciatívach v malých obciach a mestách, kde sa školáci snažia zmobilizovať miestnú komunitu, čiže políciu, starostu, miestne úrady, farnosť, miestnych podnikateľov a chcú ich zapojiť do takýchto programov. A myslím, že prostredníctvom takýchto aktívnych programov sa verejnosť naučí viac o EÚ a to tým, že sa osobne zapoja ľudia. A myslím, že vlastne EÚ by nemala nič stáť občanov. My teda musíme prideliť prostriedky pre takéto iniciatívy. To je podľa mňa dobrý nápad dať prostriedky niektorým organizáciám, aby eh, hovorili, o čom je EÚ. To možno, že nie je najlepšia cesta, takže priamo prideliť eh, prostriedky takýmto iniciatívam, to by bolo podľa mňa lepšie. Takže toľko som chcela povedať k, ku školám a taktiež k takýmto miestnym iniciatívam. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, ja by som chcel obhájiť môj pozmenujúci návrh číslo 5. Týka sa od toho, čo my v AFKO nazývame demokratický deficit, ale mm, možno, že nejde tak o deficit ako, ako o nedostatočnú legitimizáciu EÚ v očiach občanov. Je to obrovská výzva, mm, totiž to napredujeme, ale bohužiaľ kontakt s občanmi nie, nie je až taký dobrý Takže tu si dovolím spochybniť názor pani spravodajkyne. Nesúhlasím, aby môj návrh bol rozdelený. teda pripustiť nedostatok kontaktu, ale potom vyškrtnúť dôležité veci a síce konštatáciu, že e, je tu nedostatočný kontakt hlavne s miestnymi politickými stranami a s médiami. A tieto médiá nám vôbec nepomáhajú. Nemôž, nevedia sa rozhýbať, aby sme mohli nadviazať kontakt s európskymi občanmi. A potom je tu aj otázka konzultácií s občanmi. My navrhujeme nové inštitúcie, ktoré sme navrhli v rámci výboru AFKO. Hovorilo sa o tom včera a e, bolo to pozitívne zhodnotené výborom. A mm, budeme viesť rozpravu na túto tému aj budúci mesiac v Štrásburgu. Takže ešte raz, vážení kolegovia, žiadam vás o podporu môjho pozmenujúceho návrhu. Je veľmi dôležitý pre tento dobrý dokument pána Hediho. Ide tu o, o problematický dialog s európskymi občanmi a práve toto je e, otázka rozvoju činnosti politických strán a médií a aj priamy kontakt medzi inštitúciami EÚ a občanmi prostredníctvom konzultácií. To je naozaj zásadné pre náš ďalší pokrok. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Pýtam sa, či zástupca komisie, pán Jorna z Generálneho riaditeľstva pre komunikáciu, chce zareagovať. Nie, nechceme sa v tejto chvíli vyjadriť. Ďakujem pekne. Vidím, že sa žiaden iný kolega nehlási o slovo, takže dostane opäť slovo pani spravodajkyňa, aby to nejako zhrnula. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte niekoľko pripomienok z mojej strany na to, čo povedali dvaja kolegovia Pán Zalesky najskôr mm, navrhneme kompromisný návrh, ale je tu číslo 13 a tu sa zhodneme, aspoň pokiaľ ide o jeho vecnú stránku. Je to úplne osobné stanovisko, ale mm, všetka naša činnosť pri vypracovávaní mm, stanovisk alebo správ vyzerá, ako keby sme sa snažili všetko vymyslieť na novo. Uh, A v podstate to iba komplikuje naše práce a občania e, potom naozaj ťažko chápu, čo vlastne robí Európsky parlament. No a veľmi často, keď e, pracujem na nejakej správe, tak sa zamýšľam nad tým, ako by sme mohli lepšie využiť to, čo už máme k dispozícii. V prípade čísla 13 pána Zalevského, kde sa hovorí o tom, že žiada komisiu, aby výraznejšie financovala projekty na podporu myšlienok Európskej únie, musím povedať, že tu plne súhlasím ale nevieme presne, aké sú myšlienky EÚ, keby hovorilo o hodnotách, možno, že by to bolo jasnejšie. Áno, sú takéto programy, existujú programy na celoživotné vzdelávanie a sú to naozaj vynikajúce programy. Je program Comenius pre e, základné školy a ďalšie aj pre vyššie stupne vzdelávania. E, ale ja chcem navrhnúť, aby sme povedali namiesto toho, že vytvoríme program, napíšeme, že chceme, aby takéto programy dostali viac finančných prostriedkov. Podľa mňa by to takto malo byť naformulované. A druhá časť tohto pozmenujúceho návrhu, tu sa hovorí, že tieto programy by sa mali týkať druhého a tretieho stupňa a tak ďalej, alebo vyššieho vzdelávania, hovorí sa o miestnych e, o komunitách. Ja myslím, že tu nemusíme naozaj byť až takto konkrétni, pretože pri všetkých týchto vzdelávacích otázkach v podstate je to zodpovednosť členských krajín. máme isté podnety, ale myslím, že by bolo lepšie ostať trošku všeobecnejší. Takže v v podstate súhlasíme a myslím, že sa nám podarí dospieť k takému záveru, ktorý nám umožní dosiahnuť ten istý cieľ bez toho, aby správa bola príliš komplikovaná. Teraz pozmenujúci návrh číslo 5, jeho prvá časť. Tu sa hovorí medzi eh, priepasťou medzi občanmi a európskymi inštitúciami a pán poslanec tu vyjadruje svoje hlboké znepokojenie. E, je to jasné, nehovoríme to my, v podstate štúdie, prieskumy to potvrdzujú. Tu súhlasíme a po tejto prvej časti, druhá, e, v druhej časti pán poslanec hovorí, že nie, sú tu, nie je tu dostatočný záujem ani komunikácia s uh, s národnými e, stranami. Ja by som nepovedala, že je tu taký jasný, e, že je tu také jasné kauzálne prepojenie. Mm, napríklad e, média, neviem, že či naozaj nemajú záujem, ja by som možno až tak ďaleko nezachádzala. E, ale v súčasnosti, tak ako je to naformulované, jednoducho nemôžem súhlasiť. A ešte tretia časť, tam sa hovorí o možnosti vytvorenia konzultačného všeobecného mechanizmu s občanmi. Tu sa mi to zdá naozaj príliš komplikované. Do konca roka budeme musieť alebo budeme snáď môcť implementovať Lisabonskú zmluvu, alebo možno budúci rok. A práve v Lisabonskej zmluve sa hovorí o ľudových iniciatívach, takže budú tam opatrenia, ktoré nám uľahčia vzťah s občanmi. A treba, eh, aby Lisabonská zmluva vstúpila čím skôr do platnosti. Uvidíme, aké výsledky donesú, prinesie, takže toľko. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Hlasovať budeme dnes po obede, takže ďakujem pekne a teraz prechádzame k ďalšiemu bodu na programe číslo 12 absolutórium za rok 2007 Všeobecný rozpočet EÚ oddiel 3 komisia a spravodajcom je pán Ištvan Šen Ivány. Sú tu iba dva e, dve, dva pozmeňujúce návrhy. Možno, že si pamätáte na rozpravu na AFETE, pokiaľ ide o rozpočtovú kontrolu, napríklad výdavky v Afganistane, Irak priamo alebo cez agentúry OSN tak ako to pán spravodajca uvádza aj v návrhu stanoviska. Takže dostáva slovo na úvod. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Takže veľmi stručne by som chcel predostrieť svoje stanovisko. Ide o štyri dôležité záležitosti. Poprvé, by som chcel vyzvať komisiu, aby vylepšila eh, postup monitoringu a overovanie. Je to veľmi dôležité mm, zdokonaliť, mm, najmä na úrovni implementujúcich organizácií. A samozrejme mali by sme sa vyhnúť ďalším eh, administratívnym záťažom. To je prvé, čo očakávam od komisie. Druhá záležitosť je najcitlivejšia a sú tam dva pozmenujúce návrhy v tomto smere. Teda požadujeme alebo očakávame eh, eh, od komisie, že posilní svoje úsilie, aby poskytovala všetky informácie požadované auditormi, dvorom auditorov a OSN, aby to robilo e, včas. Vieme, e, že mm, o tom sa mm, debatuje veľmi dlho a že sa podarilo dosiahnuť e, určitý pokrok a veľmi si vážim dosiahnutú dohodu. Ale je veľmi dôležité, aby sa to uplatnilo v praxi. A preto žiadame od komisie, aby zvyšilo počet verifikačných misií a účinnosť práce týchto misií. A aby posilnila eh, prehľadnosť a eh, verifikáciu eh, spolupráce s organizáciami systému OSN. Vidíme tam určité problémy. Po tretie, vyzývame národné orgány, aby dodržovali príslušné nariadenia. V niektorých krajinách existujú závažné problémy Najmä e, týka sa to Bulharska a Turecka a dúfam, e, veľmi dúfam, že vnútroštátne orgány budú splňať všetky požiadavky a napokon ďalej, ako o tom hovoril pán predseda, e, parlament očakáva, že komisia ho bude pravidelne informovať o všetkých krokoch pri realizácii pomoci Gruzínsku v období po konflikte je veľmi dôležité, aby všetky tieto informácie sme dostávali včas, aby boli e, e, podrobné. Pokiaľ ide o dva pozmeniace návrhy, máme dva návrhy. Prvý návrh uznáva e, pokrok, ktorý dosiahla komisie a OSN doteraz. Voči tomu nemám žiadne výhrady, lebo aj ja to uznávam, ale môžem súhlasiť s týmto návrhom iba za podmienky, že sa nevypustí posledná veta prvého odseku. Myslím si, že ide o dôležitú súčasť tohto stanoviska, to by sa nemalo vypustiť bez toho, aby to nespôsobilo zbytočnú administratívnu záťaž voči konečnému príjemcovi. Toto by sme mali zachovať. Ináč e, tento pozmenujúci návrh e, e, týchto troch kolegov, s tým súhlasím. Pokiaľ ide o druhý pozmenujúci návrh, voči tomu mám e, závažné námietky. Pokiaľ by sme e, prijeli e, druhý pozmenujúci návrh, ktorý využíva veľmi zaujímavé formulácie ohľadom netransparentného využívania prostriedkov spoločenstva zo strany OSN, takéto slabé formulácie by mohli podkopať politický náboj tohto stanoviska. A som presvedčený, že komisia naozaj potrebuje vypočuť tento signál, e, pretože parlament je e, v podstate mm, mm, e, ochrancom prostriedkov daňových poplatníkov. A preto treba jasne poukázať na to, že máme tu určité problémy a trváme na vylepšení situácie. Pokiaľ by sme súhlasili s druhým pozmenujúcim návrhom, mohli by sme, obávam sa, e, vyslovene podkopať e, hlavný signál tohto stanoviska. Takže som proti tomu. Ďakujem pekne, pán e, Sant Ivani. Nech sa páči, pán Galap. No, no, no, no. no. Okay. Yeah, Mr. Galler agrees. Uh, no colleagues want to... Nik sa nehlásil slovo? Uh, Komisia? Pán Renington? Prepačte. Ďakujem, pán eh, predseda. Dobré ráno prajem. Vítam túto správu. Chcel by som potvrdiť, že aj nás v komisii veľmi znepokojuje, e, e, e, alebo veľmi záleží na tom, aby prostriedky e, e, daňových poplatníkov sa použili e, správnym spôsobom, bez ohľadu na to, v akých rámcam v rámcoch e, pôsobíme a e, e, finančné nariadenie vytvára spoločné riadenie prostriedkov, čo je veľmi užitočné. Myslím si, že naša dohoda so Spojenými organizáciou Spojených národov je veľmi dobrá, ale samozrejme, že aj komisie, aj OSN sú veľké organizácie a nedá sa vyhnúť tomu, že v niektorých prípadoch verifikácia je problematická, pretože dochádza k nedorozumeniam E, ohľadom toho, ako by to malo pôsobiť. Takže v zásade sme e, e, si istí, že môžeme spolupracovať s OSN. Prednedávnom sme urobili hodnotenie, ktoré dopadlo veľmi pozitívne, pokiaľ ide o pridanú hodnotu, ktorú dostávame prostredníctvom používania finančných prostriedkov e, prostredníctvom OSN, najmä vtedy, keď samotná komisia nemôže poskytnúť pomoc e, e, e, v situácii po vojenskom konflikte alebo prírodnej katastrofe. Takže toto partnerstvo s OSN je pre nás veľmi dôležité. Nemenej dôležité je, aby sme sa mohli úplne presvedčiť sa Eh, o tom, eh, že všetko prebieha správne, aby sme mohli urobiť verifikáciu bez problémov. Čo sa eh, v zásade deje, nie ide o poušalný problém, stále viac overujeme, a to bez problémov, použitie prostriedkov OSN ale záleží nám na tom, aby to bolo tak e, za každým. Spolupracovali sme s OSN v snahe vysvetliť si e, postupy, vypracovať pokyny s tým, aby to mohlo prebehnúť bez problémov. A je nemenej dôležité, aby sme nadalej trvali na dobrej spolupráci. Možno, že viete o tom, že e, Dvor auditorov eh, mm, sa zúčastnil na zasadnutie FIFA vo Viedni minulý rok a dvor auditorov na základe eh, eh, týchto diskusí bol vyzvaný, aby sa spojil so svojimi protiežkami v systéme OSN s tým, aby zabezpečil lepšiu spoluprácu do budúcnosti. Aj vy, pán predseda, ste spomenuli záujem Kokobu v tejto oblasti a mali sme rozsiahle diskusie s Kokobu eh, ohľadom následných krokov eh, eh, v spolupráci s OSN ohľadom fungovania tohto systému. Nechcem maľovať negatívny obraz našej spolupráce s OSN, pretože takýto dojem mohol vzniknúť na základe správy dvoru auditorov, ale sú tu určité problémy a je dôležité, aby sme riešili ich skutočné príčiny a Súhlasím s pánom spravodajcom, že naozaj potrebujeme prístup k informácii o tom, e, aby sme sa presvedčili, že peniaze daňových poplatníkov sa používajú náležitým spôsobom. Ďakujem pekne komisie. Naozaj je veľmi dôležité, aby sme mali, mali plné pochopenie e, vo vzťahoch medzi komisiou a parlamentom. Myslím si, že e, by sme teraz mohli uzavrieť debatu o návrhu uznesenia E, správe pána Sentivani ohľadom e, absolutórie a teraz e, by som chcel navrhnúť úpravu nášho programu a teda navrhnúť, aby sme išli rovno na bod číslo 16. Je to preskúmanie finančného rámca na roky 2007 až 2013 v polovici tohto obdobia. A ak nemáte teda žiadne námietky, máme tu návrh stanoviska pána Michaela Galera. Máte návrh toto stanoviska nie vo vašich e, materiáloch, ale bol vám rozdaný. Táto správa podporuje postup pána Begera, e, e, spravodajcu v otázke rozpočtu. Potom by sme chceli dozdať slovo pánovi spravodajcovi. V tomto návrhu stanoviska sa upriamuje pozornosť na E, financovanie e, v kapitole 4. Je to kľúčová otázka z hľadiska nášho výboru, pretože vždy sme sa nazdávali, že dochádza k strukturálnemu podfinancovaniu tejto kapitoly. A o tom sa opätovne hovorilo e, včera, keď sa výbor AFED sa zišiel s kopsom naozaj chceme e, dosiahnuť štrukturálne zmeny e, v tejto financovanie a na tom trvá aj pán spravodajca, pán e, Galer. Ďakujem pekne, pán predseda. Už ste spomenuli dôležité veci, takže otázka podfinancovania kapitoly 4. Naozaj si myslíme, že to sa musí riešiť ako priorita a musia nastať určité korekcie v súčasnom viaceročnom finančnom rámci na jednej strane e, vyzývame ku krátkodobému riešeniu, ale myslím si, že pre ďalší finančný rámec potrebujeme mať také riešenie, ktoré odstrania chronické podfinancovanie. Osobitne považujeme za potrebné vytvoriť e, flexibilný mechanizmus, ktorý nám umožní reagovať na nepredvídané situácie Napríklad, e, ako je teraz v, v pásme Gazi, nevieme odkiaľ zobrať peniaze, s tým, aby sme e, sa vyhli oslabeniu financovania ostatných smerov politiky alebo programov v oblasti e, externých vzťahov, vonkajších vzťahov, čo je veľmi dôležité. Taktiež politika partnerstva dobrého susedstva potrebujeme mať e, dostatok prostriedkov, aby títo rámce boli e, životaschopné a dôveryhodné z hľadiska našich partnerov. E, je to veľmi dôležitý smer politiky, ktorý zabezpečí našu stabilitu, bezpečnosť a prosperitu. Pokiaľ ide o výzvy v oblasti energetiky, bezpečnosti alebo bezpečnosť energetických dodávok. E, vyzývam komisie, aby urobila e, dostatočné e, opatrenia, aby sme zmenili našu zraniteľnosť tejto oblasti. Ďalej je tu ešte jedna poznámka, ktorá sa týka ďalšieho nástroje našich vonkajších aktivít. Ide o nástroj rozvoje spolupráce a mali by sme vykryť E, e, e, túto medzeru medzi súčasným dôrazom, ktorý sa venuje vývoju a dosiahnutiu mileniových celí a potrebe podporiť spoluprácu s krajinami, ktorých príjem je v strednej úrovni alebo rozvojovými krajinami aby sme sa neobmedzili iba na oblast ODA o oficiálnej pomoci na účely rozvoja. Treba riešiť tento problém, pretože sa nám nedarilo realizovať našu politiku v krajinách ako je Brazília alebo iných krajinách e, e, v rámci e, e tohto nástroja e, v krajinách Ázie. E, nespada to e, do kritérií, ktoré umožňuje poskytnúť pomoc na účel rozvoja z bežných zdrojov. Došlo k určitým problémom a preto vyzývame komisiu, aby navrhla príslušné úpravy súčasnej legislatívy, aby v rámci následného viacročného rámca by sme mali uh, E, zdroje na náležité e, financovanie spolupráce e, nad rámec ODA. To sú hlavné návrhy, ktoré som predostrel výboru pre rozpočet. Ďakujem. Thank you so much, uh, the reporter. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na osobitný význam tohto finančného hľadiska mm, vonkajších vzťahov na čom sa špecializuje pán Galer. Naozaj chceme zabezpečiť, aby naše priority vonkajších vzťahov sa dostali do praxe. Pán Sentivani, ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel zablahoželať pánovi Galerovi. Naozaj je to veľmi dôležitý a dobrý príspevok pána Galera, e, ktorý tu e, predosilil v rámci prezentácie a samotného stanoviska. Myslím si, že mali by sme naozaj veľmi zdôrazňovať tento smer. Poprvé, by som chcel povedať, že je tu všeobecná zhoda vo všetkých výboroch, že e, vonkajšie vzťahy sú podfinancované. Jediné priateľné reálne riešenie je reálne a zásadné prehodnotenie v polovice obdobia a e, e, e, korekcia lokácií v rámci eh, rámca MMF eh, na roky 2007 až 2013 eh, naozaj nedokážeme vyriešiť túto úlohu a nesplníme svoje sľuby. To je jednoduché jasné, potrebujeme mať viac finančných prostriedkov a potrebujeme mať viac alokácií aj v druhom období finančnej perspektívy a preto by sme mali dôrazne e, vyzovať na skutočné prehodnotenie v polovici obdobie. Druhý dôležitý e, bod, e, o ktorom veľmi dobre povedal pán Galler, je to potreba flexibility tam naozaj dosiahneme, dokážeme dosiahnuť veľký pokrok, či už ide o novú perspektívu alebo prehodnotenie v polovici obdobie. Nemôžeme si dovoliť súčasný stav, aby nevynaložené prostriedky sa vraceli e, členským štátom, pretože máme veľmi veľa ďalších dôležitých úloh, ktoré by sme mali prefinancovať. Potrebujeme preto mať e, e, flexibilitu v rámci jednotlivých kapitol a medzi nimi. Pokiaľ ide o MP a východný rozmer, Plne podporujem názor pána Galera, je to dôležitá priorita a mali by sme prehlbiť naše úzke vzťahy s tými partnermi aj e, v rámci e, prehodnotenia v polovici obdobia by sme to mali tiež podporiť. Podporiť tento dôležitý smer a posledná poznámka sa týka toho, že všetky vonkajšie aktivity by sa mali financovať e, zo zdrojov spoločenstva a z komunitárneho rozpočtu. To by sa malo stať pravidlom a len výnimočne v prípade mimoriadnych udalostí by sme to mohli financovať na základe príspevkov členských štátov to by malo byť našim riadiacim eh, eh, princípom. Ak naozaj si myslíme, že Európska únia by mala zohrávať globálnu úlohu, potom by sme mali akceptovať tento princíp. Ale vo všeobecnosti plným podporujem toto stanovisko a dúfam, naozaj dúfam, že celý výbor AFED eh, dokáže posilniť e, svoju prácu, aby sme dosahli reálne prehodnotenie v polovice obdobia. Dali sme tento slub a musíme ho dodržať. Ďakujem pekne, pán predseda. Thank you so much. Ďakujem pekne. Pán Andrew Duff. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa iba spýtať na náš prístup, pokiaľ ide o Ehm, Európsky ehm, rozvojový fond. O jeho integráciu. Ide o to, že by sme sa mali e, zasadiť za e, e, úplné včlenenie tohto fondu do rozpočtu EÚ. Rozvojové financovanie je totiž kľúčovým nástrojom zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ. A preto si myslím, že v AFETE by sme sa k tomuto mohli vyjadriť. Nemali by sme tak brutálne šľapať po privilegiách e, výboru pre e, rozvoj Zajímala by ma reakcia pána eh, Galera na toto. Pán Galer, ďakujem pekne. V prvom rade by som eh, chcel eh, odpovedať na to, čo povedal pán Sent Ivani, že by sme mali tie, všetky tie externé kroky začleniť to rozpočtu. Takisto myslíte na vojenské e, kroky e, momentálne e, financované v rámci projektu Atena. Ja by som bol za to, aj keď teda úprimne povedané pochybujem, či by členské štáty boli pripravené takto postupovať. Ale vedel by som si predstaviť, že by sme v tomto zmysle predostreli pozmenujúci návrh explicitne všetky tieto veľké časti de facto e, politiky mali vložiť do rozpočtu. Ja by som bol teraz za to, aby e, veci z oblasti bezpečnostnej politiky na jednej strane a na druhej strane predostrieť pozmeňovací návrh k tomuto čo sa týka EDF, som úplne za to, aby e, sa tento fond e, vložil do rozpočtu. Takže je to asi e, vhodná príležitosť na to, aby sme tieto návrhy vložili do mojej správy, takže rád tak urobím. Ďakujem. Ďakujem, pán Galer. Chcel by sa nejaký ďalší kolega vyjadriť? Nevidím, že mi tomu tak bolo, takže ďakujem pánovi Gálerovi, spravodajcovi, za túto vynikajúcu správu, ktorá odráža filozofiu nášho e, výboru v rozpočtovej sfére. A týmto by sme uzavreli Pozmoňovacie návrhy môžete predostierať do 16. februára do 12. hodiny. A teraz eh, v princípe by sme mali prísť ďalšiemu bodu nášho programu. Turecko, návrh uznesenia o správe o pokroku Turecka za rok 2008. Spravodajkňa je naša kolegyňa Ria Omen Reuten. Máme ale malý technický problém, pretože naša kolegyňa práve hlasuje vo výbore pre eh, zamestnanosť o inej správe a e, o 10.30 e, príde k nám. Nemám teda iné riešenie a musím e, do 10.30 prerušiť naše zasadnutie. Ďakujem.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 So dear colleagues, take your seats, please. We... Kolegovia, zaujmite prosím miesto. Budeme pokračovať a to bodom číslo 13. Nemyslím si, že by to mohlo byť pre nás číslo nešťastné a je to uh, návrh uznesenia o správe pokroku Turecka za rok 2008 a dávam hneď slovo pani spravodajkyni Omen Reuten. Voor het Nederlands. Pán predseda, eh, chcela by som hovoriť po holandsky za úcty k tomuto jazyku. Začala by som, pán predseda. A na úvod by som chcela všetkým srdečne poďakovať, všetkým, ktorí eh, prispeli svojou prácou k tejto správe. Väčšina pozmeňovacích návrhov, ktoré eh, sa predostreli, je eh, konštruktívna a v tomto duchu eh, som sa dohodla aj s tieňovým spravodajcom 13 kompromisných pozmeňovacích návrhov. Som nakoniec vypracovala a sú tam aj ústne dodatky, ktoré treba tiež ešte zobrať do úvahy. Ja chcela by som povedať ešte následovné. Je málo pozmaňovacích návrhov. Myslím si, že do, do, do veľkej miery sa zhodujeme na prioritách, ktoré som spomenula v prvom oceku. Totiž to som povedala, a to boli tie štyri body, že sa toho urobilo príliš málo. Pokiaľ ide o reformy v roku 2008, tempo reform je potrebné zrýchliť. A politické reformy, tzv. kodanské kritéria, sa musia stať úplnou prioritou. A štvrtý bod polarizácia v tureckej politike a tureckej spoločnosti nie je pozitívna pre reformný proces. Dôraz mojej správy teda e, leží na týchto štyroch bodoch. V prvom rade ide teda o splňanie kodanských kritérií, ktoré majú za cieľ zlepšenie prosperity a budovanie dobrých susedských vzťahov, aj bilaterálnu spoluprácu. Popri dôraze na kodanské kritéria si myslím, že aspekty týkajúce sa zlepšenia prosperity a sociálno a hospodárske e, aspekty v spoločnosti sú obzvlášť dôležité pre Turecko samotné, ale určite aj pre nás. A potom by som e, ešte spomenula e, lepšie, lepšiu ochranu pre všetky náboženské spoločenstva. V stručnosti, pán predseda, chcem povedať, že nejde o otváranie nových kapitol to nie je zmyslom e, môjho úsilia. Ide o e, väčšiu modernizáciu a demokratizáciu tureckej spoločnosti. Pán predseda, dovolte mi, aby som teraz prešla k jednotlivým pozmeňovacím návrhom. Už som povedala, že e, celý rad návrhov zo strany kolegov prevezmem a v ďalších bodoch sme sa dohodli na kompromise s tieňovým spravodajcom. Nemôžem a nechcem teraz spomínať všetky podrobnosti a preberať ich do správy, nielen preto, že by bola správa potom ovešaná ako vianočný stromček, ale aj preto, že posolstvo, ktoré chceme vyslať ako Európsky parlament, by bolo zriedené, keby som opakovala stále znova to, čo už vlastne je odrazené v iných bodoch. Pokiaľ ide o tlačovú e, slobodu, slobodu e, vyjadrovania e, vlastného názoru, práva žien, náboženskú slobodu, slobodu stretávania sa, slobody pre odbory, tam sme docielili kompromisy. V tejto súvislosti ďakujem tieňovým spravodajcom za to, ako teda tieňový spravodajca prispel k tejto správe. Pokiaľ ide o iné pozmeňovacie návrhy, tu vás musím poprosiť hlasovať proti ním, pretože v správe e, chceme merať pokrok Turecka v roku 2008. Preto by sme nemali e, tu spomínať ďalšie prvky, ktoré s tým nesúvisia. Kolega Howard e, to však v určitých bodoch urobil. Pozmeňovací návrh 36. Tu som mala kontakt s kolegom Birsmanom aj Hannesom Svobodom. Máme informácie zo strany komisie a e, závery. Tam ide o účasť vo volebných výboroch a záver, ktorý e, som z toho vyvodila, je, že pozmeňovací návrh nie je dostatočne presný. Možno by sme pred plenárkou mohli ešte dospieť k inému zneniu, ale e, s tou aktuálnou nemôžem súhlasiť. Poprosila by som teda Hannesa, aby prípadne stiahol tento pozmeňovací návrh. A potom odsek 38, e, e, tam bolo viacero pripomienok aj pozmeňovacích návrhov. Moja otázka e, teda stiahnuť tento prípad. To nepovažujem za šokujúce. Práve naopak, ja si myslím, že to je dobrý postup, pretože toto vyhlásenie v tureckom parlamente ešte stále je. A potom posledný bod týkajúci sa colnej únie. Uh, Teším sa, že e, ministri zahraničných vecí 8. decembra celkom jasne povedali, že e, pokrok je nutný. E, v roku 2006 rada žiadala komisiu 2007, 2008 aj v roku 2009 vypracovať správu. Takže ak e, tu spomínam dátum 2009, e, e, tak to vyplýva z rozhodnutí Rady 11. decembra 2006. A mm, to by som chcela v mojej správe aj osobitne zdôrazniť. Tento dátum 2009 nezávisí od nás, nezávisí od nás, aby sme ho vyčiarkli je to na Turecku, aby ten e, Damoklov meč roku 2009 samo odstranilo. Preto prosím tých kolegov, ktorí by chceli tento dátum vyňať, aby si to ešte rozmysleli. Pán predseda, a teraz e, na záver samotný vývoj v Turecku. Možno trošku e, preceňujem úlohu EÚ a našu úlohu v tejto súvislosti, ale pokiaľ ide o správu o pokroku zo strany komisie a navštevu našej delegácie AFETu a e, závery rady z 8. decembra aj prvé diskusie k mojej správe. Keď toto všetko vezmem do úvahy, mám dojem, že posolstvo dorazilo do Turecka pretože teraz už máme národný program pre prijatie komunitárneho aký. Máme e, nového e, rokovacieho partnera, pána Patisa, ktorý pracuje e, e, v oblasti rozpočtu EÚ a to je dôležitý signál. Včera som s pánom ministrom Pakisom e, diskutovala o mojej správe. Aj televízne vysielanie v Kurčine, aj konkrétne diskusie, ktoré vedie turecká vláda z Alevis, to je podľa mňa dobrý vývoj, ktorý by sme mali zdôrazniť. Avšak nie sú iba dobré správy správa, e, e, zákon o ombudsmanovi bol anulovaný a napriek dobrému dojmu e, počas návštevy pána Erdogana spred dvoch týždňov máme zmiešané pocity, pokiaľ ide o jeho poznámky k Nabuku. Pán predseda, dúfam, úprimne, že správa, keď budeme dnes o nej hlasovať, sa stane ďalším stimulom pre Turecko, aby postupovalo ďalej v tej e, práci reforie. Musíme e, vyslať jasný signál a opäť zopakovať, že reformy sú potrebné a nutné pre Turecko na to, aby e, táto krajina sa zaradila medzi moderné e, e, spoločnosti žijúce v prosperite. Pán predseda, všetci nesieme za to zodpovednosť. A ak veľká väčšina, ako v prípade posledných správ, môže prijať túto správu, tak určite to budeme môcť chápať ako e, dobré posolstvo pre Turecko. Ďakujem pekne. A teraz by som e, dal slovo tieňovým spravodajcom, pretože máme určite časové obmedzenia. 2,5 minúty e, máte e, možnosť. Najprv Hane Sloboda, tieňový spravodajca za PSE a môžete sa vyjadriť aj k návšteve v novembri v Ankáre. Ďakujem, pán predseda. Budem sa snažiť byť stručný. Chcem jasne povedať, že chcem e, Rí poďakovať za veľmi dobrú správu, veľmi dobrú spoluprácu. Ako už povedal pán predsedajúci, e, bol som vedúcim delegácie v Turecku, prebehli veľmi dobré rozhovory, veľmi e, dôstojne nás prijali všetci predstavitelia, prezident a tak ďalej a signály z Turecka boli veľmi pozitívne. Samozrejme, že v Turecku sú aj sily, ktoré nechcú e, posúvať vpred reformný proces a táto správa hovorí o tomto dvojitom posolstve. Na jednej strane máme reformné kroky a teda pozitívne posolstvo, ale aj oblasti, kde sú mnohé veci otvorené. Jedna vec otvorená zostáva. E, veríme, že ju budeme môcť doriešiť. Kompromisné pozmenujúce návrhy, ktoré boli dojednané, sú dobré. Môžem všetkým kolegom odporučiť pokračovať v ich zmysle k tým dvom bodom, ktoré e, spravodajkyňa spomenula. Pokiaľ ide o 36 e, po, po tento pozmeňujúci návrh, tak e, v jadre veci je to správny postoj, teda strany, ktoré teraz kandidujú, ale pri, poslednej parlament, pri posledných parlamentných voľbách nekandidovali, nemajú teraz možnosť ako plnohoprávni členovia byť v kontrolných výboroch v jednotlivých volebných okrskoch a to je jednoducho nespravodlivé. Je teraz síce technicky ťažké to ešte zmeniť, ale v jadre je správne to, čo hovorí správa a ja chcem ho, zos, zostať pri znení tohto pozmeňujúceho návrhu. Rád ho preformulujem pred plenárnym zasadnutím, aby, mal možno, aby mohol byť spoločným, ale nechcem, aby táto vec zanikla. Ide o to, aby v budúcnosti bolo právne vyjasnené, že všetky kandidujúce zoskupenia majú rovnocené možnosti. Dokonca to môžeme ešte aj ústne eh, dnes predložiť, ak je to po, eh, po, potrebné. Zložitá otázka sa týka dátumu 2009. Máme tu eh, pozmeňujúce návrhy, ktoré tento dátum priostrujú, sú to také, ktoré ho chcú vyškrtnúť a sú také, ktoré to chcú vidieť flexibilnejšie čo my nechceme, naša politická skupina je, aby tu bol nejaký automatizmus, keď ak zodpovedajúcie konsekvencie v roku 2009 nebude, aby teda právne, e, ak to právne nebude čisté, aby jednoducho boli rokovania e, e, budú zastavené. To znamená, to je politická otázka, ktorá sa má vyjasňovať, nemal by to byť nejaký automatizmus. Budeme o tom ešte diskutovať. Ja osobne by som si dokázal predstaviť, že zostaneme pri texte od RIE, keď teda bude potvrdené, že tu nebude automatizmus, ale len taká, od, taký odkaz na to, že by to mohlo mať vážne dopady. Môžeme diskutovať o tom, či zostaneme pri kompromisnom e, texte RIE. O tom budeme diskutovať ešte popoludní. Inak chcem k tejto dobrej e, správe vysloviť širokú podporu. Ďakujeme, Hannes, hovorí pán predsedajúci. Držte sa, prosím, času, Andrew. Uh, uh, uh, ďakujem, pán e, predsedajúci, a ďakujem aj spravodajkyni za vynikajúcu správu a konsenzuálny prístup, ktorý, ktorý e, zvolila skupina. Podporuje túto správu, e, považujeme za dostatočne kritickú i na druhej strane opatrnú. Pozbudzuje Turecko v jeho, ďalšej, v jeho nastúpenej ceste budeme musieť prijať e, dve otázky, ktoré parlament a komisia e, ešte nedoriešili, nemajú ešte jasnú pozíciu. Prvá otázka sa týka dopadov ekonomickej krízy na Turecko, čo podľa mňa si myslím, e, ktoré budú rovnako hlboké ako všade inde. Možno nebudú také rýchle ako v iných krajinách, ale nesmieme podceniť tieto sociálne dopady kolapsu eh, na, Turec, na tu, tu, turecký postoj, na tureckú situáciu. Eh, s tým budeme musieť rátať. Druhá otázka, kde ešte nemôžno hovoriť eh, rezolutným hlasom, je škandál Kennikan škandál, e, ten rozsah tohoto škandálu, e, e, pochopiť teda, čo v skutočnosti je, je zločinnou, zločinnou činnosťou a tu zdieľam polutovanie spravodajkyne, že napätie medzi sekulárnymi a náboženskými časťami Turecka sa narastá a takisto napätie medzi, medzi, medzi e, orgánmi AKP a e, armádou, teda medzi vládnymi zložkami a armádou. Myslím, myslím si, že v roku 2009 e, rok 2009 bude pre Turecko e, zlomový a my budeme musieť byť taký e, chápaví, ako sa len bude dať ku kompromisnému návrhu čísla 12 e, týkajúcemu sa Cypru. Musím povedať, že Cyprus pre nás všetkých je prioritou, pokiaľ ide o 12-mesačné obdobie a je tu možnosť pre pánov Talada a Kristofie sa dosiahnuť historický prelom na ostrove, ale myslím si, že parlament bude, e, bude e, dôslednejšie dohliadať na tento, na tento e, proces. Ak to budeme robiť, tak možno hovoriť naozaj o vhodnom prostredí pre rokovania tým, že sa začnú sťahovať turecké jednotky alebo veľká časť z nich sa stiahne, pretože nemôžeme očakávať jednoducho ne, nerealizovateľné očakávať, že by došlo k plnému stiahnutiu tureckých e, jednotiek ešte pred tým, než bude existovať plnohodnotný, e, plnohodnotné na e, záverečná dohoda o rozdelení ostrova. Ďakujem. Thank you, Andrew. Mr. Šimanský. Tu... Ďakujeme, Andrew. A teraz pán Šimanský. Bardzo dziękuję. To jest oczywiście bardzo dobre sprawozdanie. Mamy wyważone stanowisko. Dziękuję pokiaľ ide o prístup spravodajkyne k vnútornej politike Turecka a pokiaľ ide o e, vonkajšie vzťahy Turecka so svojimi susedmi, tak mož, e, výrazne zdôrazňujeme aj energetickú politiku a chcem e, poďakovať za to, že sa tu spomenula otázka e, náboženskej slobody tak očividne. To by sa nebolo bývalo stalo bez tlaku zo strany Európskej únie. V, v tomto ohľade možno badať eh, pokrok. V mnoho vecí treba implementovať, predovšetkým pokiaľ ide o reštitúcie majetku, plnú slobodu eh, pri eh, vyučovaní, školení kňazov v rámci pri procesu prípravy Turecka na vstup ja som ten posledný, ktorý by e, upieral právo e, na e, kultivovanie vlastnej identity v členských krajinách, ale náboženská sloboda je naozaj, naozaj v centre našich hodnot v Európskej únii aj v medzinárodnej, na medzinárodnej scéne. A preto je dobré, že sme vždy hovorili o týchto otázkach v našich správach. Preto trochu pochybujem o tom, či by sme sa mali zapájať do určitých otázkach eh, na pokraji e, mekého medzinárodného práva a mám na mysli e, otázku e, sexuálnych menšín a hovorím o kompromisnom pozmeňujúcom návrhu číslo 5 napríklad. Uh, thank you, Chairman. Um, let me start by thanking the... Ďakujem, pán predseda. Chcel by som spravodajkyni poďakovať za jej hľadanie kompromisov medzi jednotlivými pozmeňujúcimi návrhmi a moja skupina, e, môžem vám potvrdiť, podporí väčšinu z nich, pretože sú veľmi dobré a uvediem v tej súvislosti tri príklady. Na rozdiel od pána Šimanska, som veľmi, Šimanského som veľmi spokojný s číslom 5, kde ide o organizáciu bojujúcu za práva gejov a lesbičiek. Takisto som spokojný e, s kompromisným návrhom číslo 6, ktorý by umožnil e, Kurdom, kurdským zástupcom komunikovať s ich vlastnými a, regiónmi, volebnými okrskami. Takisto som veľmi spokojný s kompromisným návrhom číslo 11, pretože, podpor, pretože vyzýva turecký parlament, aby prijal e, nový, nové zákonodárstvo týkajúce sa odborov, takisto riešenie demonstrácií z 1. mája nie som spokojný však s dvoma kompromisnými návrhmi, a to s desiatkou, ktorá sa týka e, dohôd o voľnom obchode s tretimi krajinami, napríklad teda s Tureckom. Liberáli a zelení e, v budúcnosti navrhli sem zapojiť Turecko. Podľa mňa e, pre spravodajkyňu je to príliš ďaleko zachádzajúce, ale chcel by som ju poprosiť, aby použila e, výraz e, konzultovať Turecko pri týchto dohodách o voľnom obchode. Pokiaľ ide o číslo 12 e, Cyprus, tak tam som veľmi nespokojný, predovšetkým odkaz na plné základné slobody. Pre poslancov to znie veľmi, veľmi očividne, že takto treba postupovať, ale podľa mňa nie, pretože pozícia EÚ doteraz po mnohé roky bola akceptovať e, e, dočasné, e, dočasné odchýlky, výnimky z aký a chcem, vám, chce, chcem vás upozorniť, že návrhy obsahovali, obsahovali takéto odchylky. Takže prečo by sme túto pozíciu menili? Je to pozícia v minulosti potvrdená parlamentom, radou i komisiou. A môj návrh by bolo držať sa línie, ktorú sme vždy zastávali, pretože ja som presvedčený, že teraz hovoriť o štyroch slobodách by naozaj e, oslabilo pozíciu e, našich inštitúcií dosiahnuť akýkoľvek zhodu medzi oboma komunitami na ostrove. E, Gréci z Cypru by chceli mať takúto pozíciu, ktorú potrebujeme. Ďakujem. Takže toto boli tieňoví a teraz ďalší členovia, najprv pán Dimitra Kopulos a každý z vás bude mať, prosím, dve minúty. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Όμεν. Ďakujem. V prvom rade by som chcel poblahoželať pani Omen Reuten za e, vytvor, vypracovanie tejto správy. Takisto by som chcel poďakovať, jej poďakovať za jej úsilie dosiahnuť kompromisné stanovisko, ktoré by prijali všetci. Sú tu 3-4 poznámky z mojej strany a začnem tými európskejšími otázkami a potom prejdem k tým lokálnejším. Začal by som tým, že poviem čosi o energetike. Myslím si, že energia a energetika je veľmi zložitá téma. Treba tu byť uh, opatrní e, a opatrní by sme nemali byť len my, ale aj Turecko by takým malo byť. Nemyslím si, že extrémne reakcie ako tie nedávne, e, pretože tu máme len jeden aspekt a Nabuko je len jednou časťou celého príbehu, že extrémne akcie teda v tejto oblasti by nám pomohli. Druhá otázka sa týka menšín. Vieme o tom, a vieme, že Turecko má ešte pred sebou dlhú cestu, aby zabezpečilo, že plne budú rešpektované práva menšín. Pani e, Omen Reuten má v tejto problematike závažné body v svojej správe. E, v tejto oblasti možno hovoriť o z Beli. pokiaľ ide o pani e, Omenroj, ten drží sa pôvodnej pozície, treba riešiť, e, veľké zhromaždenie musí kázus byli riešiť. Takéto hrozby sú v tomto období nekompatibilné e, s budúcim členstvom Turecka. A ako viete, my členstvo Turecka v Európskej únii podporujeme, to jasne e, chcem zdôrazniť. A pokiaľ ide o otázku Cypra, Cypru, a to je moja posledná poznámka, Samozrejme, že každý má právo na svoj e, názor. Boli tu názory na štyri základné slobody a čo bolo e, v Ananovom pláne alebo nie, ale ja osobne si myslím, že odsek, ktorý e, hovorí o stiahnutí tureckých jednotiek s cieľom uľahčiť túto veľmi dôležitú iniciatívu prezidenta Kristofisa a pána Telada je to veľmi dôležitá pozícia. Nechcem, aby my sme tento Ananov plán opätovne otvárali e, v tejto miestnosti, pretože tento plán je jednoducho mŕtvy. Ďakujeme. Ďalším je pán Eger. <clears throat> Ďakujem. V prvom rade chcem ri poďakovať. Veľmi sa snažila o vyváženú správu nie je ľahké nájsť kompromis, ak ste spravodajcom pre Turecko, pretože je tu mnoho odporcov, mnoho e, stúpencov vstup, vstupu Turecka do EÚ a to robí problémy. Napriek tomu musím povedať, že tri body treba, treba ešte doriešiť. Spolu s kolegami som predložil 30 e, pozmiecich návrhov, väčšina z nich by mala byť stiahnutá, čo pre mňa nie je veľmi pochopiteľné. Napríklad pri 114. My tu tvrdíme, že vyzývame Turecko aj Európsku úniu e, trvať a posilňovať reformnú e, dynamiku a bezpodmienečne sa zasadzovať o vstup Turecka do EÚ a zdôrazňujeme, že je dôležitý dialog medzi všetkými partnermi a pod, aby sa získala podpora verejnosti Turecka. Prečo napríklad toto by malo byť vyškrtnuté? Vieme, že v Turecku sú problémy, Vieme, že turecká verejnosť medzičasom nie je veľmi naklonená vstupu na základe e, nedávneho FOPA. No a ďalšou, ďalším pozmeňujúcim návrhom je ten, ktorý sa týka a, colnej únie. Ide tam o množstvo podmienok, ktoré nie sú dodržované. To, to tu píšeme. Na európskej strane tiež mnohé veci neboli dodržané. Napríklad obmedzenia pre turecké nákladné vozidla v európskych krajinách no, iba štvrtina e, e, vozidel môže vycestovať do e, Talianska, iba tretina do Nemecka. Takže preto si myslím, že nie je správne, keď sa tu hovorí, že, že čo je problém v tom, keď hovoríme, že kon, konštatujeme, že tieto podmienky neboli plnohodnotne uvedené do života. No a posledná vec, by som chcel povedať, že ten ten termín, december 2009, čo, chc, čo naozaj chceme. A Angela Merkel povedala, že bolo chybou do Európskej únie jednostranne prijať Cyprus. Musíme si stanoviť termín. Vieme, že termín nemôže byť dodržaný. Nie je to jednoduchá požiadavka, takže dávajme si e, na to pozor. Je to jednoducho pritvrdé. Na oboch stranách e, musí e, odznieť apel, aby sa obe strany e, usilovali. Turecko samotné nemôže z, samo toto vyriešiť. Sme par, partneri, partner, ktorý sa má stra, stať členom EÚ. Je dôležité, aby obe, obe strany boli zjednotené. Ďakujem. Mr. Matsakis is next. Two minutes, please. Čím je pán Matsakis. Chcel by som poblahoželať pani e, Omen Reuten za výbornú správu. Zasa raz Uh, investovala do nej e, veľa úsilia a aj do e, snách o dosiahnutie kompromisov. E, odviedla naozaj dobrú prácu, pretože tu máme rovnováhu a naďalej sme zostali dôslední, tvrdí v svojej správe. Pretože to, čo sme za posledné roky sledovali, pán predsedajúci, že e, tieto správy sa zvrhávali na správy e, o nepokroku e, e, Turecka, o, ne, o nenapredovaní. Nedávali sme Turecku e, e, dostatok toho cukru, e, e, ale príliš e, e, veľa toho byča. Takže máme tu napríklad dva príklady, ktoré možno uviesť. Jeden je prítomnosť e, tureckej armády e, okupujúcej čl- e, územie členského štátu Európskej únie. Stále je tam 45 tisíc vojakov okupujúcich členský štát. Ako môže ktokoľvek povedať, že e, Turci na Cypre požadujú ich prítomnosť, prítomnosť týchto jednotiek, keď títo e, občania sú predsa občanmi Európskej únie? a Európska únia sa stará o svojich občanov za posledných 50 rokov. To robila. Snaž, starala sa o, o ich bezpečnosť a, a, a, a prosperitu za posledných 50 rokov. Takže turecké jednotky, okupačné jednotky, nie sú jednoducho na, na Cypre potrebné. A je na tureckej vláde, aby si to uvedomila, aby tieto jednotky z Cypru stiahla. Tá lehota je rozhodnutím e, rady, je to v správe komisie, boli sme diplomatickí, boli sme e, milí, akceptovali sme e, Turecko po príliš dlho. Teraz došiel čas, kedy treba naozaj stanoviť lehotu. Musia pokročiť, musia začať konať európskym spôsobom. Nie pre náš užitok, pre ich užitok, pre užitok ich vlastného obyvateľstva, pretože my chceme, aby sa v Turecku udiali zmeny Takže ja by som povedal, že lehota 2009 treba, musí byť zachovaná a okupačné turecké jednotky musia opustiť Cyprus. Thank you, Mr. Matsakis. Ďakujem, pán Matsakis, Teraz pán Macis. Ďakujem, pán predseda. A ja musím povedať, že som veľmi spokojný. Správa pani Omen k takejto zložitej téme je naozaj veľmi dobrá a môžeme ju úplne podporiť. Ako ciperčan, ako poslanec, musím povedať, že samozrejme chcem, aby sa Turecko stalo členom EÚ. Musím však zdôrazniť, že vzhľadom na problémy v Turecku, bez toho, aby som hovoril o cyperskom probléme, je potrebné, aby si všetci zainter- zainteresovaní uvedomili, čo treba na priblíženie sa hodnotám EÚ. Nebudem sa vrácať k všetkomu, všetkému, čo nedávno odznelo. Prostredníctvom e, tureckých finančných prostriedkov sa kupujú um, veľmi lukratívne pozimky v Karpatskej oblasti, teda v tej okupovanej časti Cypru a to je proti zásadám EÚ. Takže tu nesúhlasím s pánom Langendíkom. Myslím, že by sme mali byť veľmi ostražití. Inak sa ocitneme v situácii, kedy nebude možné vrátiť sa späť. A bolo by to zlé pre tak grécku, ako aj cyperskú komunitu na Cypre. Nechcem sa vrácať k popravám cypers, cyperských e, Grékov. Musím však povedať, že už neexistuje plán Anan a naozaj drvivá väčšina gréckých cyperčanov, ako aj tureckých cyperčanov, bola proti. A ak sa budete držať týchto proporcií, tak pochopíte, že grécka komunita bola za a proti boli e, vlastne kolonizátori. Ďakujem, pán Pribetis. Ďakujem, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať pani spravodajkyni za zložitú a komplexnú prácu Chcem taktiež zopakovať, že musíme mať jasný odkaz, ktorý sa zameria na vývoj Turecka a musia byť rešpektované kodaňské kritéria, dobré susedské vzťahy a musia byť posilnené aj bilaterálne vzťahy. Vrátim sa k dvom bodom, ako to spravil aj tieňový spravodajca Hanes Svoboda. Mm, treba nájsť kompromisné pozmeňujúce návrhy a treba zopakovať e, ten dátum 2009. Ak chceme mať diplomatické účinné stanovisko, mať e, stanovisko a pevne sa ho držať. No neviem, podľa mňa by bola potrebná väčšia flexibilita, ale zase vyhnúť sa nejakým neblahým dopadom, napríklad odklon od tej cesty, ktorú chceme, aby Turecko urazilo. No a ešte by som povedala stručne niečo k bodu 37. Tu e, sa vítajú pokroky, Mm, posun vzťahov Turecko-Arménsko. Možno však, e, že je tu taká neblahá odvolávka na arménskú genocídu mm, a možno, že otvorený dialog o minulosti e, to neumožňuje e, rešpektovať uznanie tejto genocídy tak ako sme to my ako Európsky parlament požadovali. Ak chceme mať jasný odkaz, tak mm, hovorme o potrebnej modernizácii a mm, možno povedať Turkom a tureckým intelektuálom, že treba sa mm, povznieť na dejiny, vyrovnať sa s ním s nimi, ale inak si myslím, že táto správa je veľmi dobrá. Ďakujem pekne, pán Kazak. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja by som chcel vyjadriť uspokojenie so správou pani Ojmen Ruiten. Je vyvážená a jej sa to podarilo teraz ako aj doteraz. Citlivá otázka vzťahy s Tureckom. Uvedomujú si to viacerí kolegovia a preto si myslím, že táto správa prichádza naozaj v dôležitom momente. Nachádzame sa eh, v čase, kedy treba jasne povedať, eh, čo očakávame od Turecka na to, aby splnilo kodanské kritéria, teda kritéria na pristúpenie. Ale napriek tomu niekoľko vyjadrení ku kompromisom, ktoré práve odzneli. Druhý kompromis plne Súhlasím. Turecká vláda musí nakoniec prijať zákon o ombudsmanovi. To bude veľmi dôležitý zákon podľa mňa na obranu e, práv tureckých občanov a je to čím ďalej tým naliehavejšia otázka. Tretí kompromis však, myslím, že tu je istý zmetok. Hovorí sa tu o prípade Lela Zana Mm, pri, v prípade obrany slobody prejavu. Vieme všetci, že Lela Zana je stíhaná nie kvôli e, porušeniu článku 301 trestného zákazníka, ale na základe článku 314 antiteroristického zákonu. Ona obhajovala e, postupy PKK a my ako EÚ sme sa jasne vyjadrili proti PKK, označili sme teroristickú organizáciu, preto si myslím, že by sme toto mali jasne naformulovať. A taktiež by som chcel hovoriť o Cypre. Je to veľmi dôležitá otázka a obidve strany musia v dobrej vôli pokračovať v rozhovoroch a snažiť sa e, dospäť k dobrému záveru čím skôr. Takže nielen turecké vojska sa musia stiahnuť z Cypru, ale aj všetky ostatné vojska. Vieme, že sú tam aj e, grécké, aj britské vojska, takže aj oni musia spraviť všetko potrebné na to, aby tieto rozhovory mohli dospieť e, do konca. Ďakujem pekne. Teraz pán Georgiu na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv dovolte, aby som zablahožala pani Omen Ruiten. Uh, Pán Georgius hovorí. Takže, hovoril som, že blahoželám pani spravodajkyni. Jej správa je veľmi vyvážená. Viedrim sa k dvom bodom. Najskôr kazus Belli. Musím vám povedať, pán predseda, že je to novinka. Je to bezprecedentné na medzinárodnej úrovni. Mám 40-ročnú politickú kariéru, ale takéto hrozby som nikdy nezažil. Ani v rámci mm, pokornejších politických postupov. Správa, pardon, zdá sa, že sme na pokraji vojny a je to hrozba voči krajine, ktorá pritom obhajuje európsku perspektívu Turecka. Ako by som s tým mohol súhlasiť? Ako môže takáto seriózna európska krajina vysielať e, takéto e, hrozby? Rok 2009 bol už dávnejšie zvolený, ale treba postupovať opatrne, pretože ak dnes smeníme e, taktiku, tak to bude precedens a mohol by byť použitý ďalšími krajinami, ktoré by chceli mať dlhšie lehoty. No ale teraz späť k Cypru. Aj to je bezprecedentné. Máme dvoch prezidentov, ktorí sa spolu snažia nájsť riešenie na cyperskú otázku. A my by sme mali byť podstate experti na zahraničnú politiku a zrazu sa tu opäť hovorí o pláne Anan. A pritom cyperské referendum jasne odpovedalo na takúto možnosť, keď padne nejaké rozhodnutie, tak musí byť rešpektované. Výsledok sa nám nepáči, no ale to nie je dôvod, aby sme sa vracali späť. Ďakujem. Ďakujem pán Zalesky na minútu a pol. Pán predseda, najskôr po anglicky, Ria, ak by som ti mal zalichotiť, tak by som povedal, že uh, si urobila oveľa väčší pokrok ako Turecko v tejto veci. No ale pokračovať budem po polsky. K tomu, čo povedal pán Šimanský a e, taktiež vo vzťahu s mojou skúsenosťou v tomto parlamente, pokiaľ ide o hlasovanie o ROGRE správe. Nemáme kázať Turecku, že má byť e, sekulárnou e, krajinou. My chceme, aby vláda rešpektovala sekurálne e, zákony. Pozmenujúce návrhy 27 až 31 sú však takýmto kázaním Dúfame, že teda, hovorí sa, že dúfame, že Turecko bude sekulárnou krajinou, ale my nemáme nárok takéto niečo požadovať. Je to zvrchovaný národ a môže si rozhodovať sám. Ja tu nepodporujem týmto islám alebo nebrojím proti. Nemôžeme rozhodnúť, aké bude náboženstvo v nejakej krajine. A aby sme mali uh, rovnováhu, tak chcem povedať, že 64 a 65 sú príliš e, mierne. Žiadam, že v záujme tolerancie a rovnosti, tak musíme požadovať od krajiny isté kroky. A skoro som na konci, pán predseda, musí to všetko byť vyvážené. Nemali by sme kázať e, Turecku, nechajme, nech si to rozhodnú sami. Pani Bosku, minútu a pol. Ďakujem, ďakujem pán predseda. Dovolte, aby som povedala niekoľko pripomienok. Najskôr sa chcem poďakovať pani spravodajkyni za to, že zohľadnila niekoľko bodov, ktoré sa týkajú práv žien, zohľadnila to v kompromisoch a podporila aj niektoré ďalšie pozmenujúce návrhy. A ešte by som chcel povedať, chcela povedať niečo, čo je dôležité v rámci reforiem, ktoré sa uskutočňujú Um, ústavný výbor v Turecku rozhodol, že bude vytvorený výbor pre rovnosť príležitosti v tureckom parlamente. Rozhodnutie by malo byť potvrdené dnes a dúfam, že to budeme môcť teda zapracovať do tejto správy. A potom uh, justičná spolupráca. Myslím, že naozaj je zásadné, aby v prípadoch, ako napríklad Temis Finine, európsky občania tureckého pôvodu, ktorí znášajú isté situ- situácie, aby mm, teda bola v ich záujme dobrá spolupráca medzi tureckými a európskymi justičnými orgánmi, aby práva takýchto osôb boli plne rešpektované a treba byť mimoriadne pozorný v takýchto situáciách. Treba dosiahnuť konkrétne zlepšenie. A ešte chcem hovoriť o článku 13 zmluvy e, zákony, antidiskriminačné zákony vo všetkých oblastiach. To vyplýva aj z niektorých kompromisov. Mohlo by dôjsť k istým zatvoreniam, ale musí byť plne rešpektovaná rovnosť medzi náboženstvami, pohlaviami a tak ďalej. Takže teraz už len minútu pre zvyšných šiestich eh, rečníkov pán Kirita. Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, ja chcem zablahoželať pani spravodajkyni k jej vynikajúcej správe a chcem povedať dve pripomienky. Najskôr si myslím, že EÚ musí podporovať rozvoj Turecka a podporovať proeurópske moderné laické elity, ale zároveň šíriť aj európske informácie, ktoré súvisia s európskou integráciou. A preto Európska únia musí podporovať napríklad e, reformu vzdelávania, podporovať univerzity, podporovať európske programy ako napríklad Erasmus Mundus. Profesori a e, študenti, ktorí chcú študovať e, európske vedy, musia mať podporu a taktiež treba podporiť E, národné menšiny. Zároveň však EÚ musí odsúdiť separatistické e, akcie. Hovorím o e, kurdskom separatizme a o tureckom separatizme na Cypre, ale sú aj ďalšie príklady. EÚ musí podporovať implementáciu princípu územnej celistvosti a dobrých susedských vzťahov vo vzťahu s Irakom a ďalšími krajinami v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pani Kopa, na minútu. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať pani spravodajkyni. Vynikajúca, vyvážená správa. Súhlasíme s e, prípadným pristúpením Turecka k EÚ a to je jediné, čo umožní Turecku prehlbiť demokraciu a nastoliť dobre susedské vzťahy. Takže treba zblízka sledovať e, prípad Ergenikon, a dúfame, že, európske, pardon, že turecké súdy to naozaj vyriešia. Je to skutočná výzva. Turecko je v prechodnom období je to zložité, musí e, prehodnotiť e, geopolitickú úlohu v, na Strednom východe, takže EÚ musí podporiť Turecko, ktoré by hralo úlohu stabilizátora. Ale chcem ešte pripomenúť, že posledné kroky vojakov v Egejskom mori nič nezjednodušujú a to vytvára napätie napríklad s Gréckom. A to je dôvod, prečo zmienka spravodajkyni na kazus Belli e, v zhromaždení, zhromaždení je dôležitou odvolávkou. Musí tam ostať. A súhlasím e, s pani Ojmen Ruiten, Nechcem nejako narušiť túto správu a stiahujem moje návrhy 3, 4, 13 a 15, ale aj číslo 162, kde som vyjadrila isté obavy, pokiaľ ide o rozmiestnenie e, jadrových zariadení. No a teraz k Cypru. Je zjavné, že e, riešenie bude ťažké, pokiaľ budú turecké jednotky Ďakujem pekne, aby som sa nebol hlásil o slovo, pretože pani spravodajkyni sa to vynikajúco podarilo naformulovať, ale chcem povedať iba dve veci na objasnenie určené mojim kolegom, najskôr pán Lagendajk. Základné slobody tie dočasné výnimky, to je e, niečo, čo pripúšťa európskej aky a zakladá sa na tom EU a preto to e, je bezpredmetné. Ehm, problémom sú trvalé výnimky ehm, z základných slobod, my vyjednávame na Cypre a tu máme na mysli dočasné výnimky a viac ako kdokoľvek iný. Chceme vyriešiť e, tento problém a nikdy by sme e, nenavrhovali niečo, čo by bránilo vyriešeniu. A pánovi Svobodovi chcem povedať nasledovne. Súhlasím s jeho obavami, pokiaľ ide o nejaký automatický postup, pokiaľ ide o december 2008 určite by to malo ďaleko siahle dopady, takže môžeme tam vložiť výraz may a možno, že by to e, vyriešilo záležitosť. Ak teda bude súhlasiť pán Svodobá a pani spravodajkňa, teraz pani Isler Begel na minútu. Ďakujem, pán predseda. Škoda, že sme mali e, polhodinovú prestávku a teraz máme iba minútu, no ale čo už. Ja by som chcela hovoriť o susedských vzťahoch a zablahoželať pani spravodajkyni k jej správe. Vieme, že Turecko zohráva naozaj zásadnú úlohu v, e, energetickom tranzite smerom k EÚ a taktiež e, pokiaľ ide o stabilizáciu Južného Kaukazu. Ja by som sa chcela poďakovať pani spravodajkyne a požiadať ju, či by naozaj mohla e, zapracovať požiadavky našej skupine, skupiny, úloha, ktorú zohralo Turecko v konflikte Rusko-Gruzínsko. Mm, išlo o konkrétne návrhy na zmierenie. A ešte som chcela niečo zdôrazniť. Je to v správe, ale možno, že to nie je dostatočne silné. Musíme naozaj tlačiť na Turecko, aby otvorilo hranice s Arménskom, pretože od začiatku to žiadame. Nie sú to tie počiatočné požiadavky, ale naozaj si nevieme predstaviť krajinu s takýmto štatútom, predstupovým štatútom a ktorý má stále jednu hranicu uzatvorenú. Ja si myslím, že by to naozaj trochu aj uvoľnilo atmosféru a že by to umožnilo dosiahnuť kompromis medzi Azerbajdžanom a Arménskom, pokiaľ ide o Nahorný Karabach. Ďakujem pekne teraz pán Tanok, ďakujem pán predseda, ja chcem založiť pani spravodajkyni k vynikajúcej správe. Nechcel som hovoriť, ale chcem namietať proti tomu, čo povedal pán Kazak, eh, hovoriť o tom, že je to isté ako turecké vojska na Cypre a britské eh, na Cypre. Nie sú žiadne, sú v, na zvrchovanej britskej báze, tak ako to e, umožňuje dohoda z 60. roku. Je to mimo EÚ, mimo e, e, Cyperskej republiky a iní Briti sú iba tí, ktorí slúžia v rámci OSN a to je niečo úplne iné. A sú tam grécky vojaci zhruba tisíc a je tam Mali by sme sa teda vrátiť k 650 tureckým vojakom a nie 45 tisíc ako v súčasnosti. Mali by sme mať aj dobrú komunikáciu. Treba sa teda spýtať, prečo nebolo otvorený ešte e, grecký ortodoxný cintorín. A chcem súhlasiť aj s pani Isler Begam, pokiaľ ide o 37. E, isté, teda žiadne vylepšenie vzťahov Arménsko-Turecko, stále sú hranice uzatvorené, potom Gru- gruzinsko-ruský konflikt. Naozaj chcem zdôrazniť, že Turecko musí preukázať istú dobrú vôľu a otvoriť tú hranicu s Arménskom. Ďakujem pekne a predtým, ako dostane slovo eh, spravodajkyňa, najskôr eh, komisia DG Enlargement. Nech sa páči. Button on the right side. Poprosím vás, aby ste stlačili e, tlačidlo vpravo. Excuse me. Ospravedlňujem sa. Áno. Komisia by chcela e, úprimne poďakovať pani spravodajkyni za veľmi veľkú prácu, ktorú odviedla pri príprave tejto správy. Uh, ako je to obvykle, je to veľmi e, komplexná podrobná správa, ktorá odzrkadľuje aj zistenie e, e, správy komisie z roku 2008. Ak dovolíte tri poznámky, budem hovoriť stručne. Vyplýva to z diskusie, z dnešnej diskusie, ktorú sme si vypočuli. V prvom rade sa zdá, a že pod nás v Turecku dochádza k vzniku novému ovzdušiu. Je tu nová snaha obnoviť reformy my sme boli tomu svetkami počas navštevy pána premiéra Erdogana a vedúceho predstaviteľa opozície včera. Je tu jasné odhodlanie zo strany Turecka e, dodržovať e, e, prístupovú cestu k únie a reformy. A je veľmi dôležité, že táto, toto nové ovzdušie odzrkadlilo sa aj v správe. Druhá vec, december 2009 Dovolím sa vám pripomenúť, že závery rady z decembra 2006 uvádzajú, že komisia musí predložiť správu o všetkých relevantných otázkach v rokoch 2007, 2008 a 2009. Samotná rada nepredikovala výsledky týchto diskusí, ktoré e, sa majú e, uskutočniť koncom e, roka. Tieto diskusie prebehnú v náležitom čase a budú zohľadňovať všetky relevantné prvky. Myslím si, že je dôležité, aby sme neprejudikovali v, v akýkoľvek formy, forme výsledky e, e, týchto diskusí a komisie sa snaží e, vyhnúť sa verejným vyhláseniam, ktoré by mohli prejudikovať výsledky diskusí. Tretia záležitosť ohľadom Cypru. Chcel by som iba citovať, dokonca ani nebudem e, spomínať Ananov e, plán, ktorý bol zamietnutý. Chcel by som spomenúť protokol 10 k prístupovému dokumentu z roku 2003. V protokole číslo 10 sa hovorí, že Únie je pripravená e, prijať e, podmienky komplexného riešenia na Cypre e, v súlade s princípmi, na ktorých je založená únia a tu sa odvolávame na článok 6 zmluvy, kde sa hovorí o ľudských právach, právnom štáte a demokracii a tu v komisii sme sa zdržali toho, aby sme prejudikovali výsledky e, rokovanie ohľadom tohto e, ostrova, e, pretože počas rokovania sa budú riešiť viaceré hľadiska a taktiež sme nezahrnuli medzi základné princípy záležitosti súvisiace so štyrmi slobodami. Chceme poskytnúť e, negociátorom čo najväčší priestor e, na rokovania a je dôležité e, vysvetliť, že mali by sme byť v súlede s primárnou legislatívou únie, teda prístupovou zmluvou, z roku 2004. Ďakujem. Filori for... Ďakujem pán Filori za názor komisie. Pani spravodajkyňa, ďakujem pekne za všetky poznámky zo strany mojich kolegov prvom rade by som chcela eh, reagovať najprv globálne. Myslím si, že pokiaľ ide o návrh 37 eh, Hannes Svoboda, myslím si, že eh, môžeme urobiť ústny pozmeňujúci návrh a pripraviť nové znenie. Ja by som to chcela predložiť odpoludne ďalej, rok 2009. Myslím si, že pán Kosenidis, ďakujem vám za vaše poznámky ohľadom tejto záležitosti. Teraz sa pozriem na samotné znenie, ako by to mohlo vyznieť, ak sa pozriete na môj odsek 27 a reagujem a na pána Filoriho, nesplnenie e, tureckých e, slubov do decembra 2009 by mohlo závažným spôsobom ovplyvniť e, negociačný proces ja by som e, mohla súhlasiť s takýmto znením a ešte raz by som e, chcela e, zdôrazniť na, pana, na Margo pana Filoriho. V tomto znení sa vôbec nesnažíme nič prejudikovať. V žiadnom prípade iba opakujem to, čo už povedala rada. Som veľmi rada, že aj socialisti s tým budú zrejme súhlasiť Ďalej poznámky e, e, liberálov. Pokiaľ ide o stiahnutie ozbrojených síl e, v texte o Cypre, ja by som to nerada menila. Prečo? Pretože ak by som to zmenila, viacerí kolegovia by zrejme mali s tým problém. V tomto znení, ak si to pozorne prečítate, vôbec nepožadujem Naopak e, vyzývam Turecko, aby e, vytvorila vhodné podmienky na rokovanie tým, že stiahne turecké vojska. Nie e, požadujem, aby stiahli všetky vojska. Vôbec nie. A preto dúfam, že to umožní vedúcim predstaviteľom slobodne rokovať do budúcnosti. Čiže toto znenie je otvorenejšie, ako si myslí pán kolega Pani Šimanský. Pán Šimanský. E, samozrejme, je tu aj odkaz na princípy našej zmluvy. Dúfam, že sa mi podarilo uspokojiť pana Lagenderka. E, týka sa to mechanizmov e, voľného obchodu. Európska únia nemôže v mene Turecka rokovať s tretimi krajinami o voľnom e, obchode, ale musíme sa navzájom informovať, musíme e, sa súbežne stretovať, ale Turecko zatiaľ ešte nie je členom Európskej únie a preto nemôže byť prítomné na zarchovacím e, stolom. To by nebolo možné. Dúfam, že toto vysvetlenie rieši a pozmenuje sa návrh od vás. Pán pán Eker. Prečo som odporúčal hlasovať proti niektorým z vašich pozmenujúcich návrhov? Pretože e, v prvom rade opakujte to, čo je už povedané v správe. A nechcem, aby e, sme tu hlasovali o nejakých e, vianočných stromčekoch. A preto navrhujem hlasovať proti niektorým z vašich pozmeňujúcich návrhov, avšak niektoré návrhy sú faktické a sú oprávnené. Napríklad pozmeniaci návrh. Myslím si, že je to 116. Týka sa to kvót na dopravu. Nie je to európska záležitosť, je to bilaterálna otázka a preto musím e, zahlasovať proti. A poprosím vás, aby ste si e, zobrali na vedomie, že všetko, čo som urobila, sa overovalo. Takže, pán predseda, Dúfam, že sa mi podarilo e, ošetriť aj tieto pozmeňujúce návrhy, ak by teda e, láskovo stiahol e, tieto pozmeňujúce návrhy, o ktoré som požiadala. E, e, neviem, či som nevynechala ešte niečo. Dosť rýchlo som to urobila. Áno, Charles Tenok a ostatní kolegovia, ktorí sa viedrili E, e, k odseku venovanom Arménsku. Ja sa iba e, doplňam určité ustanovenia v súvislosti s tými odsekmi, o ktorých sme hlasovali naposledy dva alebo trikrát. Je mimoriadne dôležité, aby sme mali dobrý vzťah medzi Arménskom a Tureckom. Taktiež musíte e, e, vedieť, že nielen pán prezident Gül navštívil Arménsko, ale sa uskutočnili alebo uskutočňujú e, počas ostatného obdobia viaceré kroky, ktoré nás naplňajú nádejou, že predsa len k normalizácii dôjde. Čiže chcela by som zdôrazniť, e, poprosím vás, aby ste nezasahovali do tohto veľmi e, dôkladne sformulovaného odseku. To nedáva zmysel. A ďakujem pekne, pán predseda. Thank you very much. The vote... Ďakujem pekne. Hlasovať sa o tom bude dnes odpoludne o 16.30. Takže tento veľmi dôležitý bod, túto správu môžeme uzatvoriť. A teraz e, prichádza náš predstaviteľ v Kosove, takže o chvíľu budeme pokračovať s týmto bodom. So I give you the... Pane predsedo, Pane predsedo je... jest... Yeah. No, so we, we stay like this. No, can, I ask uh, everybody... Chcel by som vás všetkých požiadať, ak nechcete tu eh, zotrvať, aby ste opustili túto miestnosť, pretože mali by sme pokračovať. Dear colleagues, uh... Milí kolegovia, a teraz k bodu programu 14. Výmena názor s pánom Frejtom, osobitným predstaviteľom únie v Kosove. Vítame vás tu, a to nie poprvé. Kosova eh, má zásadný význam eh, z hľadiska zahraničnej politiky únie a eh, pán Frejt, váš prítomnosť E, e, v tomto výbore e, označuje dva významné výročie. Jednak vaše vymenovanie vo februári minulého roku ako špeciálneho predstaviteľa a napokon aj vaše narodeniny. Pokiaľ viem, mali ste narodeniny v pondelok. Takže všetko najlepšie. Zdá sa, že výzvy, ktorým e, my všetci čelíme v Kosove, sú náročné, ale zase e, prispievajú k tomu, že stále sa cítite mladí a aktívni. Títo e, výzvy sú naozaj obrovské. Zastupujte tam úniu a snažite sa zabezpečiť, aby tam všetko fungovalo ako mise EU Lex naša najväčšia misie eh, SDP, eh, ktorákoľvek sa uskutočnila s tým, aby sme eh, vybudovali našu dôveryhodnosť voči všetkým aktérom, aby ste si splnili svoj mandát. Jednak, aby ste podporili multietnické, efektívne, nezávislé štruktúry Kosova, po druhé, aby ste bojovali s organizovanou zločinnosťou a korupciou a po tretie, aby ste e, e, sa zbavili tie e, archy minulosti, ktorá nepriazne ovplyvňuje juho-východ Európy, aby ste zabezpečili spravodlivosť všetkým, ktorí si to zaslúžia. Taktiež musíte spolupracovať s kosovskými orgánmi a úradmi, aby e, si plnili ústavné povinnosti, najmä tie, ktoré sa týkajú menšín, e, predovšetkým srbskej menšiny. Zároveň viete, že môžete rátať s plnou podporou nášho parlamentu pri realizácii svojej misie. Prajeme vám veľa úspechov. Držíme vám palce. Minulý týždeň sme prijeli uznesenie, e, ktorá e, zvýšuje legitimnosť vašej práce. Nabadám vás e, k tomu, aby ste pokračovali v tejto práci. Pán predstaviteľ, chcel by som vás požiadať, aby ste predložili správu o vašej činnosti za uplynulý rok, čo urobila kosovská vláda, aké má pred sebou úlohy a napokon, ako vyzerá situácia v teréne ako sa nasadzuje misie EULEX a vytvára svoje plné, e, plnú prítomnosť a takisto, e, ako vyzerá situácia so srbskými anklavami na severe a na juhu. A poprosím vás, aby ste nás informovali o tom, ako e, s touto zložitou misiou únie spolupracujú Belgrad, ako prispieva k nasadeniu misie EULEX, ako rieši všetky s tým súvisiace úlohy. Ďakujem pekne. <coughs> Thank you, Mr. Chairman. And thank you in particular for your kind words. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem za vaše eh, milé slova. Členovia výboru, dámy a páni, som veľmi rád, že som dnes medzi vami a môžem eh, zhodnotiť pokrok, ktorý sa docelil v oblasti konsolidácie a koordinácie E, v EÚ e, v Kosove, v teréne a e, zhodnotil aj iniciatívy, ktoré som prijal v rámci mojich, mojich zodpovedností, v rámci môjho mandátu. Naše stretnutie je veľmi aktuálne, nielen kvôli teda výročiu, ktoré ste spomenuli, ale samozrejme dôležitejšie je prijatie zo strany Európskeho parlamentu 5. februára Ehm, prijatie ehm, uznesenia na tému Kosova a vzťahu EÚ. Prečítal som si toto uznesenie, ktoré vyjadruje plnú podporu Európskeho parlamentu ehm, pre misiu Európskej únie v Kosove. Spomína sa tam úsilie spolupracovať s úradmi v Prištine na európskej perspektíve Kosova, ktoré je súčasťou svojho regiónu. Chceme pripomenúť prištinským úradom ich záväzky, predovšetkým pokiaľ ide o posilňovanie eh, práva eh, eh, zákona a rešpektovanie komunitárnych noriem. Obzvlášť vítam tú podporu tohto uznesenia v určitých kľúčových oblastiach, a to decentralizácia, ochrana kultúrneho a náboženského dedičstva, reforma hospodárstva a e, reforma bezpečnostného sektora. Vrátim sa k týmto otázkam vo väčšom e, detaili neskôr e, v priebehu mojej prezentácie. Vaša podpora v týchto kritických oblastiach práce ma stimuluje ešte viac sa zasadzovať za rýchly post, progres v tomto roku aj v budúcom roku. Pán predseda, eh, v oceku 32 uznesenia som si všimol obavy parlamentu týkajúce sa eh, nízkeho pomalého tempa reforiem zo strany kosovských úradov. Eh, áno, v skutku vláda by mala prijať skutočné kroky, pokiaľ ide o oblasť odpovednosti a transparentnosti ako aj v oblasti boja proti korupcii a organizovanému zločinu. Takisto musí posilňovať prepojenie medzi e, občianským a politickým životom a zabezpečiť používanie tarcovských e, e, fondov transparentným spôsobom a zodpovedným spôsobom. Toto sú všetko dôležité prvky, prostredia, e, ktoré bude ďalej posilňovať e, kosovské e, európske ciele a bude zlepšovať hospodárske a sociálne podmienky každodenného života občanov Kosova. Pán predseda, minulý rok Kosovo prijalo ústavu, prijalo dôležitú legislatívu, posilnilo určité dôležité ministerstva, podporilo vytvorenie ústavného súdu, aj iných inštitúcií verejnej bezpečnosti a ukázalo sa ako kooperatívny partner medzinárodného spoločenstva. Všetky tieto e, vývoje e, sa diali na pozadí relatívne e, stabilnej bezpečnostnej situácie. V decembri minulého roku EULEX zahajilo svoju misiu v celom Kosove. A teda EU e je teraz naozaj vedúcim e, partnerom e, kosovskej vlády. A toto predstavovalo naozaj silný stimul v oblastiach, ktoré ja definujem ako tri e, kľúčové pre našu prácu v tomto roku aj v budúcnosti. Stabilita, reformy a zmierenie. Budem sa venovať týmto strategickým e, cieľom podrobnejšie a na záver navrhnem najlepšie postupy, ako sa dopracovať k týmto cieľom v partnerstve s kosovskými orgánmi. Trvalá udržateľnosť všetkých iniciatív v zásade závisí od eh, konštantnej politickej stability Kosova. Ako som už uviedol, situácia v Kosove ostala stabilná počas minulého roku Politické e, reakcie v Prištine na diskusie, e, ktoré viedlo OSN na tému šiestich bodov, ako aj tie aktuálne, aktuálny vývoj v Mitrovici, zdôrazňujú e, naozaj konštantnú nestabilnosť situácie v regióne je to kre, veľmi krehká rovnováha. Ja som navrhol teda mechanizmus pre transpartné e, postupy v praktických otázkach, e, ktoré sú dôležité z praktického pohľadu. E, spomína sa to v novembrovej správe sekretára OSN, e, tajomníka OSN. E, toto sa vzťahuje na e, body ako e, colné príjmy, Ehm, súd v Mitrovici, otázka uplatniteľného práva a e, fungovanie veľakov v, na, na severe Ehm, je tu silné presvedčenie, že tým, že sa diskusie budú e, ďalej viesť na technickej úrovni, e, budú sa postupovať, e, podporovať európske štandardy a najlepšia prax a veľmi úzko sa zainvolvuje Brusel aj iní medzinárodní a lokálni partnery. Dosiahnu sa pokroky aspoň v niektorých z týchto spomínaných oblastiach. Je to súčasť úzkej spolupráce a e, kooperácie s vedúcim misie EULEX, e, generálom de Camambo, e, tak ako si to želáte vo vašom uznesení. Keďže európska budúcnosť zjednocuje Belehrad a Prištinu aj EÚ a EÚ prevzala vedúcu úlohu Európska únia by mohla e, najlepšie e, zohrávať úlohu komunikačného kanála medzi Belehradom a Prištinou. Ak je zámerom docieliť pozitívne výsledky, potom máme e, na mieste nástroje, ktoré môžu takýto výsledok zrealizovať. Celkovým cieľom však ostáva E, priamy e, susedský kontakt medzi obi dvoma stranami, ktorý by bol dobrý. Ak sa budeme zasadzovať takýmto spôsobom, e, tak sa takisto budú posilňovať aj operačné schopnosti EULEX v celom Kosove. A toto treba urobiť čo najrychlejšie. Táto požiadavka spolu s požiadavkou posilnenia Eh, práva zákona eh, sa spomína veľmi často eh, na strane vlády aj koalície pri ich verejných vystúpeniach, aj v diskusiách so mnou. Je tu naozaj potreba rýchlo sa pohnúť ďalej, predovšetkým na severe a to zdôraznili aj udalosti počas vianočných prázdnin, aj demonstrácie v Mitrovici pred pár dňami. A v tomto kontexte eh, sa vzťahujú kritické otázky súvisiace s paralelnými štruktúrami a eh, eh, treba sa venovať aj otázke vysoko dôležitých zločincov. Bude od toho závisieť dôveryhodnosť EÚ a jej vôľa prevziať na seba zložitú a možno nebezpečnú úlohu integrovať sever a normalizovať situáciu v ňom a vnímať to ako súčasť jednotného, eh, jednotnej právnej a eh, colnej oblasti a vychádzať pritom z najlepších postupov Európskej únie. Občania v Kosove očakávajú eh, enormne veľa od Európskej únie. Nemôžeme si dovoliť, že nesplníme tieto naše záväzky a zodpovednosti. Na politickej úrovni a členské štáty v tejto oblasti zohrávajú kľúčovú úlohu. Intenzifikovaná a lepšia podpora zo strany Belehradu pre prácu Európs- eh, misie EÚ je naozaj eh, zásadná. Predovšetkým pokiaľ ide o eh, kooperatívnejší prístup starostov na severe a izolovaných zločincov na severe. V tejto súvislosti som presvedčený, že rozhodnutie kosovského prezidenta e, neusporiadať tento rok voľby pomôže zachovať stabilitu politickej situácie v Kosove. Aj teda vrátanie e, komunálnych volieb e, ktoré sa e, mali konať e, koncom tohto roka. V tejto oblasti ešte nepadlo e, konečné rozhodnutie, kedy presne sa tieto voľby majú konať. Pokiaľ ide o postup decentralizácii, E, bude dôležitá e, participácia všetkých e, strán, pokiaľ ide o rozhodnutie týkajúce sa podrobného časového harmonogramu. Ďalším predpokladom je fungovanie ústredného, ústrednej volebnej komisie. Konzultácie jednotlivých zúčastnených strán naďalej prebiehajú. Vláda má záujem vykonať ščítanie ľudu v celom Kosove čo najskôr budem e, v kontakte e, s úradmi, pokiaľ ide o načasovanie tohto. 71 na účasť zo strany kosovských e, Srbov sa zatiaľ spomína. Chceme zabezpečiť vyššiu participáciu, pokiaľ ide o celonárodné ščítanie. Eh, pán predseda, eh, Kosovský s ňom zohrával eh, ústrednú úlohu, pokiaľ ide o inštitucionálny vývoj v Kosove. Okrem toho, že podporuje zakladajúce dokumenty a ratifikoval ústavu Kosova, takisto je kľúčovým hráčom v ústavných Um, uh, úsiliach prijať dôležité um, ústavné zákony, predovšetkým týkajúce sa práv menšín. Myslím si, že uh, parlament však ešte uh, stále nesplňa dobre, dostatočne dobre svoju kľúčovú úlohu v demokracii a to zabezpečovať fórum pre politické diskusie a parlamentný dohľad a kontrolu. Mnoho rozhodnutí ešte stále príjma vláda bez eh, vhodného eh, zainvolvovania eh, parlamentu. A veľa politických aktivít je kanalizovaných cez tlač. Ešte stále je to mladá, mladý orgán, ktorý sa ešte stále vyvíja a preto kosovský parlament potrebuje našu silnú a konštantnú podporu um, rozhodnutie e, nekonať voľby e, padlo e, z úst prezidenta, ale ja si myslím, že je to dobré rozhodnutie, pomáha, aby sa vláda sústredila ako legislátor na dôležité reformy, ktoré sú potrebné na to, aby Kosovo stálo pevne, stabilne na nohách, čo je dôležité pre ďalší pokrok. Na úvod, e, dámy a páni, vláda e, spomenula privatizáciu e, štátnych podnikov, ale ešte musí sformulovať konkrétnu stratégiu. Určité embryonické plány sa spomenuli v oblasti, v oblasti elektronického výrobcu KEK a pre oblasti poštovú a telekomunikačnú, ako aj pre letisko. E, tu musí byť pokrok rýchlejší, avšak aktuálna globálna recesia môže mať e, negatívny vplyv na priame zahraničné investície v Kosove. E, v širšom zmysle kosovské orgány budú musieť zabezpečiť transparentnú vládu týchto štátnych podnikov a zabezpečiť E, naozaj e, ľudí e, v ich vedení, ktorí by boli, ktorí by teda postupovali transparentne a nevychádzalo by sa z ich kompetencií a nie z určitých politických preferencií. Pokiaľ ide o deaktiváciu ochranného kosovského súdu, k tomuto došlo v decembri. Tento proces sa spomína vo vašom uznesení a umožňuje malú, ale e, kvalifikovanú bezpečnostnú e, silu, ktorá má určité e, bezpečnostné civilné kompetencie, ale vymenovanie členov bezpečnostných síl v Kosove pravdepodobne bude vyvolávať nevolu zo strany členov bývalej KPC a bude možno viesť k určitému napätiu. Pán predseda, teraz by som chcel prejsť k tretej priorite. Ide o potrebu e, stáleho e, zasadzovania sa za proces e, zmierovania medzi jednotlivými komunitami v Kosove. Požiadali ste ma vo vašom uznesení, aby som tak urobil a ja naozaj podporujem, aby vedúce sily v Kosove posilnili svoju, svoje úsilie zainteresovať kosovských Srbov a ďalšie menšiny E, skutočne e, možno teraz bude e, príležitosť, aby čoraz viac kosovských Srbov začalo spolupôsobiť v inštitúciách Kosova. Okrúhly stôl prednedávnom úspešne zahájil dialog v oblastiach, ako je vzdelávanie a zdravie. Premiér a E, kľúčoví ministri sa zúčastnili tohto e, rokovania a naďalej budú zainteresovaní do týchto diskusí e, Kosovčania aj zo severu. Chcú podporovať túto iniciatívu, ktorú vedie osobitný zástupca EÚ. Pre všetkým, pokiaľ ide o tú dôležitú oblasť kultúrneho a náboženského dedictva, určitý pokrok sa už docielil Pracujeme veľmi e, úzko s Ministerstvom kultúry, ako aj s e, styčným dôstojníkom Európskej e, únie a komisie. Chceme vytvoriť technickú platformu v tejto oblasti, platformu pre výmeny a v súvislosti s európskym partnerstvom chceme posilniť mechanizmy, ktoré by mali chrániť bohaté náboženské a kultúrne dedičstvo v Kosove. Prvé stretnutie tohto fóra sa konalo pred pár týždňami a e, e, zúčastnili sa tam mnohí aktéry v oblasti kultúrneho e, dedičstva ANMIK, aj Rada Európy patrili medzi nich a EU, osobitný vyslanec EÚ viedol tieto rokovania. Tento proces by mal ďalej pokračovať ale určite by prospelo, keby sa na ňom zúčastnili alebo aspoň nejako ho podporili e, srbské orgány a srbská ortodoxná církev. Takisto e, orgány e, dobre postupujú pri príprave decentralizácie. Pred pár dňami premiér ohlásil, že kompetencie v oblasti e, sociálneho e, zabezpečenia sa presunú na komunálnu úroveň a my pracujeme na e, vytvorení prípravných tímov, ktorí by takto pôsobili v piatich komunách do 5. marca. Chcú pracovať na reforme vzdelávania a chcú prepracovať učebné osnovy v Kosove pán predseda, obavy, ktoré ste e, spomenuli vo vašom uznesení, pokiaľ ide o e, návraty e, príslušníkov menšín a ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy, sú takisto aj mojimi obavami a my sa im neustále venujeme v našich kontaktoch so zástupcami orgánov ministerstvo, spoločenstiev a návratov bude v spolupráci s UNDP a Európskou komisiou podporovať individuálne e, návraty a celý proces súvisiaci s tým. Ministerstvo vyčlenilo ďalšie zdroje pre rozvoj spoločenstiev, pre e, vzdelávanie, e, ubytovanie, a e, ďalšie otázky súvisiace s navracaním. Aj keď sú tieto e, alkované zdroje skromné, e, ministerstvo a vláda chcú ťažko pracovať v tejto oblasti. Je viacero víziev súvisiacich s vytvorením dobrého prostredia pre navracanie a pre dobrú integráciu menšinových spoločenstiev a pri začlenenie do každodenného života v Kosove. Budeme sa snažiť venovať týmto otázkam v úzkej spolupráci s kosovskými orgánmi. Dámy a páni, pokiaľ ide o konkrétnu otázku e, podmienok e, rómskeho obyvateľstva na severe Kosova, som veľmi za výraznú E, výrazný proces vedený vládou, kde, ktorý povedie k uzavretiu táborov a e, trvalo udržateľnú relokáciu Rómov do bezpečných oblastí, kde budú e, dôstojné sanitárne podmienky. Momentálne tento proces pokrivkáva kvôli nedostatku komunikácie medzi jednotlivými aktérmi na juhu a severe politicky prekérnej na situácia na severe tiež k tomu prispieva. Európska, styčný dôstojník Európskej komisie v, e, v Prištine rovnako s ostatnými medzinárodnými aktérmi pracuje na nastolení e, trvalo udržateľného dlhodobého riešenia. Záverom, pán predseda, treba povedať, že máme pred sebou ambiciózny, a e, široký program pre Kosovo a medzinárodné spoločenstvo, predovšetkým e, v blížiacom sa roku, v tomto budúcom roku pre EÚ. Dostatok politickej vôle, koordinácia a povzbudzovanie však môžu pomôcť kosovskej vláde napredovať v, svojich, v jej, európskych, až, e, v jej európskom snažení. Sú dostatočné dôkazy o tom, že moja zodpovednosť e, v Kosove narástla e, s vzájomne posilňujúcim spôsobom a dáva mi možnosť hovoriť s mnohými stránkami s, s väčšou pravdepodobnosťou dosahovania cieľov, ktoré som si vytýčil. Ešte raz by som vám chcel poďakovať za vašu podporu a za si, si, silné uznesenie, ktoré dodáva ešte silnejší entuziasmus a uh, energiu mne a mojim e, kolegom pri pomáhaní Kosovčanom e, čo najlepším spôsobom. Uh, special Representative, thank you so much for this. Ďakujeme vám za e, tieto rozsiahle informácie. začneme teraz rozpravou. Pán Lagendajk je prvý ako spravodajca. pán spravodajca. Um, Ďakujem, pán spravodajca. Vážení kolegovia, mal som možnosť navštíviť Kosovo hneď po hlasovaní minulý štvrtok. Strávil som teda víkend v Prištine a e, v krajine a chcel by som sa podeliť s vami o moje pozorovania z tohto výletu. Naša správa e, bola veľmi pozitívne prijatá nielen nielen kosovčanmi, ale aj predstaviteľmi medzinárodného spoločenstva, tak ako to už dôraznil e, pán splnomocnenec. V konečnom dôsledku sa podarilo Eulexu rozmiestniť na celom teritóriu, čo bola jedna z našich e, kľúčových podmienok pre podporu tejto misie. Musím vám povedať, že ma, na, mi naozaj imponovalo, imponovala angažovanosť e, členov týchto jednotiek Eh, či už išlo o sudcov, eh, policistov, eh, prokurátorov. Podarilo sa im naozaj zlúčiť všetko to, čo je potrebné v Kosove. Diplomatické schopnosti, rozhodnosť, ale niekedy aj trpezlivosť. To mi naozaj imponovalo. Nepríjemne ma však prekvapilo to, že som videl uh, že my, táto misia, práca sudcov a tak ďalej e, naráža často na ten problém, že sú tu prevádzkové problémy, nedostatok e, vybavenia, výpočtových technológií. To e, spôsobuje ťažkosti a, a stiažuje život. E, už sme o tom v parlamente hovorili, že procedúry sú práve tým tým, tým kameňom úrazu, ale nie ľudia priamo v teréne. Je bohužiaľ smutné vidieť, že e, angažovanosť často naráža na byrokratické prekážky. A toto by som chcel e, e, zapracovať do svojich komentárov v kontakte s komisiou, s radou. Ďalšie pozorovanie, a to zdôraznil aj pán splnomocnenec v svojom prejave skutočnosť, že takmer všetci naši partneri zdôraznili to, že v konečnom dôsledku misia EULEX môže uspieť len vtedy, ak bude dostatok spolupráce medzi EULEXom a srbskými predstaviteľmi v Belehrade. Časť e, e, Srbov v decentralizácii e, miestných samozpráv je dôležitá aj ochota zúčastňovať sa, hoci doteraz nechceli. V našom kontexte sa však, však ukázalo, že e, vo výraznej miere tak urobia len vtedy, keď dostanú zelenú z Belehradu. Nie ako je tomu teraz, že majú vyslovene červenú. My ako parlament a tiež iné inštitúcie by sme mali byť jednoznační v posolstvách, ktoré vysielame do Belehradu. Áno, ste vítaní, ja to hovorím často, nemám rád politiku z mojej vlastnej krajiny, ktorá e, život v Belehrade stiažuje. Nie je to správna politika a treba tu pokročiť. To sa však môže stať len vtedy, ak tu bude jasná spolupráca e, z Belehradu a povedomie, že všetci tí v teréne budú môcť si odvádzať svoju prácu. To je podmienka, predpoklad. Nedá sa uľahčovať proces medzi e, Belehradom a Bruselom, ak budú proces stiažovať. Naši ľudia, predovšetkým na severe, potrebujú posolstvo, ktoré by sme mali vyslať. Dúfam, že ho dobre príjmu, že úspech tejto misie závisí e, na spolupráci Belehradu. Je to pre mňa kľúčové. Keď ste v teréne, je vám to úplne jasné a malo by to byť jasné posolstvo, ktoré vzíde z tejto rozpravy rovnako tak rozpráv budúcich. Ďakujem. Mr. please. Pani Pak, ďakujem. Pán Fajt, že ste sa dnes e, dostavili. E, bezprostredne môžem nadviazať na to, čo povedal kolega Langendijk. Myslím si, že misia ELEX rozlišuje, je odlišná od toho, čo robil UNMIK. A keď je rozdiel, tak to môže byť len ten rozdiel, ktorý môže byť správny. A preto potrebujeme veľa angažovaných ľudí e, v teréne, ktoré ľuďom e, ukážu, že je možné ich krajinu reformovať a preto žiadam úplnú podporu pre EULEX. My všetci vieme, e, že Eulex nedokáže dobre na severe pracovať, ak sa to Belehradu nebude páčiť. A preto si myslím, že ľudia v e- Európe veľa očakávajú, ale ak to chceme uviezť do života, musíme to brať tak vážne, aby sme vždy a všade v rozhovoroch s Belehradom ukazovali náš záujem na tomto blahobite. Nemá predsa zmysel, aby to bolo niekde odtlačené bokom a e, my o tom budeme len diskutovať. Belehrad chce byť členom Európskej únie, my chceme, aby k nám e, pristúpili a musíme im povedať, že musia oni v tom prípade pomáhať, napomáhať tomu, aby ľudia v susednej krajine žili dobre. A medzi, medzi iným e, aj Srby nežijú len na severe v Mitrovici, ale v celej krajine. A dokonca ich je viacej ešte inde ako na severe. A preto by som bola veľmi vďačná, keby som počula jasnými slovami, že v celej krajine budú e, okrúhle stoly, ktoré sa budú venovať vzdelávaniu, zdravotníctvu, a ja sa hambím, že musím povedať, že po desiatich rokoch e, našej prítomnosti, našej kvázi prítomnosti a spolu zodpovednosti je toto ešte stále potrebné. Toho sa treba uchopiť. A dôležitý problém, ktorý je dôležitý pre susedné krajiny, že totiž mnoho malých nespracovaných prípadov z justície, zo súdnictva sa spracuje. Mnoho e, obvinených ešte stále je na slobode, mnohí neboli e, ani obžalovaní a to kazí, kazí, e, kazí prostredie, tak povediac. Je to jednoducho e, nedôslednosť a preto je dôležité, aby Eulex pracoval v poriadku. Ďalšia otázka, miestne voľby. Súhlasím s vami, že voľby v Kosove, ak sa neuskutočnia tento rok, nebude to veľká stra, strata, pretože krajina by sa mala najprv skludniť. Ale miestne voľby sa môžu uskutočniť len vtedy, keď sa dovrší e, decentralizácia, keď sa uvedie do života Atisáriho plán. Až potom budú môcť prebehnúť voľby, aby po decentralizácii novovzniknuté oblasti, obce, malé mesta mali správne zvolené samozprávy e, na základe etnicity a tak ďalej. My chceme, aby to prebiehalo a preto musí prebehnať decentralizácia naozaj decentra- e, intenzívne. Kým sa to neudeje, tak voľby nebudú môcť prebehnúť. No a snad ešte posledná vec. Mm, ide o to, že aj mladí ľudia v Kosove spolu komunikujú, spolu študujú, učia sa a v tom našom uznesení aj hovoríme, že popri univerzitách Mitrovici a v Prištine by sme e, radi v Kosove videli nejakú európsku školu, Európsku vysokú školu, kde e, by všetci mohli spolupracovať v nejakej e, lingue franke, nejakej neutrálnej reči, ktorá by nikomu neubližovala, komunikovali napríklad v angličtine. Mu, musíme e, nájsť niekoho, kto takúto školu dokáže založiť, pretože takýmto spôsobom by sme mali vo, v Kosove e, určitý akoby maják, a do tejto miery vám môžem len e, blahoželať k pokračovaní vasi, vašich okrúhlych stolov, pretože len vtedy, ak budeme tam komunikovať, možno, môže vzniknúť e, v teréne angažovanosť. Äh, Ďakujem a teraz pán Svoboda. Ďakujem, pán predseda. Rovnako chcem srdečne poďakovať pánu Fajtovi za e, otvorenú správu, ktorá e, prináša veľa pozitívneho, zo pár negatívnych elementov, ale dobre popisuje situáciu v Kosove Prvý bod z mojej strany. My sme poslanci a je dôležité, aby náš parlament vás vo vašom posolstve e, podporil. E, dôležité je, aby, fungoval, aby fungovala parlamentná myšlienka, parlament aj v Kosove, pretože potrebujeme fungujúci parlament a tu jasne treba práve toto vyjadriť. Dôležité je, že ťažko sa integruje, keď e, e, spolu nekomunikujú poslanci. Keď komunikujú, je to presne naopak. Pokiaľ ide o spoluprácu medzi jednotlivými etnikami, pokiaľ ide hlavne o Serbov, Srbov, zaujalo ma, že sú oblasti, kde aj zástupcovia zo severu sú zastúpení. Práve integrácia, e, stretanie sa prebieha cez konkrétne e, diskusie. Samozrejme, že je dôležité, aby Belehrad dal zelené svetlo, minimálne neblokoval e, aktivity. Nemusí dávať priamo hneď e, zelenú, e, doplňujem ja, môže to byť kľudne oranžová, ale dôležité je, aby ľudia nachádzali k sebe cestu a v tomto vás podporujem. V tejto súvislosti chcem povedať čosi k miestnym komunálnym voľbám. Samozrejme, je to dôležité, ale pre mňa je ešte jedna vec dôležitá, totiž, že miestne voľby prispejú k e, ďalšej miere integrácii, že umožňa srbskej komunite i iným menšinám na lokálnej úrovni e, mať väčší vplyv. Videli sme, aké je to dôležité a aké rozhodujúce je, že si v komúnach ľudia sadnú a, a komunikujú. Pre mňa nie je dôležité, aby fungovala decentralizácia, podľa mňa dôležité je, aby sa vytvorili podmienky na to, že keď prídu komunálne voľby, nevedú tieto e, k štiepeniu, ale naopak e, spájajú. A ešte e, jeden bod k situácii Rómov, predovšetkým pokiaľ ide o tieto postihnuté oblasti. Hovorili sme už dlhodobo, po celé roky sme aj z Doris Pak, v rámci medziparlamentného výboru diskutovali o tom e, s, e, so zástupcami, že, že aby sa nič nedie, e, zlého nedialo. Vidím, že záujem existuje, ale všeobecne, pokiaľ ide tieto menšiny, je dôležitá potreba, pra, predovšetkým keď ide o ohrozenie zdravia, keď sa totiž len ľudia bez bez zásahu e, e, pozerajú na to, ako sú tu zdravotné postihnutia, ako sa prizerajú bez, e, nečinne, tak to nie je správne. Každopádne vám ale želám veľa úspechov vo vašej práci. Ďakujeme pánu Svobodovi a teraz pani Ibrisadžič. Ďakujem, pani przewodniczący. Ďakujem, pán uh, predseda. Veľmi bra rapport, ja håller med fullständigt. Musím povedať, že situáciu v Kosove vnímam rovnako ako vy. Povedali ste, že e, došlo k stretnutiu medzi srbskými a kosovskými e, zástupcami a ide tu o ortodoxnú církev v prvom rade. aj Pristina, aj e, Belehrad boli pôvodne proti stretnutiu a kultúrne dedičstvo je samozrejme ako také veľmi dôležité, ale je aj symbolom preto, že e, tieto národy môžu a chcú žiť spoločne. Máte konkrétne projekty na to, aby ste povzbudili takéto iniciatívy e, vzhľadom na to, že vy ako osobitný vyslanec Európskej únie máte určitý rešpekt pozíciu a máte, ste v stave ovplyvňovať verejnú mienku. Čiže prvé kroky sú dobré, ale väčšinou nejde len o to, o krajiny ako e, Kosovo a EÚ. Ide v princípe o to, aby EÚ sa dostala do týchto krajín, aby sa tu prijali iniciatívy, aby sa ľuďom ukázalo, čo e, Európska únia vlastne predstavuje, ako, e, aké možnosti poskytuje. Takže moja otázka E, premysleli ste si o e, zodpovedajúce iniciatívy, napríklad e, podobne ako vysoký predstaviteľ pre Bosnu. Teraz pán Pribetič. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, ja vítam správu pána Fejta a som rád, že nám poskytol svoj názor a určite aj odporúčania, ale mám isté ťažkosti, hlavne pokiaľ ide o, o zhodnotenie situácie. A mám pocit, že e, sme tu nejak e, medzi Kavkom a kráľom Ubu. Srbsko neuznáva Kosovo. Nejako neuznáva to, čo považuje za porušenie medzinárodného práva a uznáva iba uznesenie 1244 OSN a pre Srbsko Kosovo je naďalej provinciou. Takže ako eh, rozuzliť túto situáciu. Srbom totiž to nanocujeme situáciu, ktorú si neželali. Niektoré krajiny ešte stále neuznali. Kosovo, Cyprus, Španielsko, Grécko, Slovensko, Rumunsko. Ako teda opodstatniť takéto porušenie, aj keď tieto krajiny buď zo zodpovednosti, zo solidárnosti alebo z obavy pred eh, odštepenickými chuťkami neuznali Kosovo. Mám pocit, že mechanicky tu spúšťame eh, akýsi pekelný, pekelný stroj. Mm, mm. Srby nesúhlasia so zložkami, eh, bezpečnostnými zložkami UNMIK OSN. Vidia to ako akúsi polovojenskú formáciu. Nie je to teda priateľná situácia a ako keby to ešte nestačilo, naďalej pokračujeme v postupe bez toho, aby sme si uvedomili, že takáto situácia nebude možná bez súhlasu Srbska. Takže e, nie sú popudení iba Srbi, ale aj Rusi. A postupne sme v akomsi e, chemickom prostredí a hrozí, že to v každej chvíli vybuchne. E, hlavne minister, ktorý má na starosti Kosovo Bogdaolič, povedal, že je 300 až 400 tisíc nezákonných zbraní v Kosove. A my napriek tomu, ako keby sa nič nedialo, Eh, strkáme hlavu do, pias, do piesku, pokračujeme v tom mechanickom procese, tvárime sa, že je to eh, štát. Ja som v júni navštívil prištinskú jadro, eh, energetickú centrálu. Účty nie sú zaplatené. Pýtali sme sa ministra, keďže je to vaša zodpovednosť. V rámci tohto štátu splatíte zameškané vo výške 300 miliónov eur to by teda umožnilo obnoviť dodávky. Teda, či spravíte niečo a budete konať odpovedne. Mňa táto situácia znepokojuje o to viac, že vedľa máme Macedónsko, ďalšie prvky, je tu ťažká hospodárska situácia. Ja sa pýtam, ako tento štát, ktorý sme uznali, bude môcť hospodársky e, prežiť zatiaľ čo Srbsko sa nezapája do tohto procesu ani tak nespraví. Takže e, naozaj e, zásadná pripomienka k vnímaniu veci a k zaslepeniu z našej strany vo vzťahu s touto situáciou. Zabudli sme na to, čo chcel povedať Tito, keď odchádzal, e, čiže presídliť tam Albáncov a vytvoriť Veľké Albánsko. Ďakujem pekne a teraz opäť osobitný predstaviteľ pán Faith. Ďakujem, pán predseda. Dovolte, aby som zareagoval na niektoré pripomienky v tomto prvom kole, ale v prvom rade všeobecná pripomienka, ak dovolíte. Ja som není vedúci misie EULEX. Generál Gženobom je na čele tejto misie. Ja mám však samozrejme privilegované vzťahy s generálom. Ja som dostal mandát od rady, aby som poskytoval politické usmernenie. A to je uznané aj vo vašom uznesení. Misia potrebuje úzko spolupracovať s mojim tímom. A to je v podstate to, čo sa aj deje. Ale myslím, že by som asi mal uh, povedať, že uh, pán generál by si určite neželal, aby som sa vyjadroval k operat operatívnym otázkam, ktoré tu zazneli, ale samozrejme mu poskytnem e, vaše názory a poviem mu, aby venoval mimoriadnú pozornosť vašim obavám. Ale myslím, že by som mal ešte raz zopakovať následovné v jeho mene. E, rozmiestnenie v Kosove, ktoré začalo v septembri, bolo uh, uznané občanmi a úradmi v Kosove. Je to úspech, je to dobrý začiatok, e, je to výva, vítaný e, vývoj vzhľadom na e, konfiguráciu misie OSN v Kosove a ľudia sa naozaj tešia na to, že EULEX dosiahne svoje ciele. A druhá pripomienka z mojej strany sa týka dialogu s, e, s komunitami a so zastupcami Srbov v prvom rade. Dá sa toho veľa spraviť. A myslím, že mnohí srbskí vodcovia sú dostatočne odvážni na to, aby začali tento dialog. Nie je to dialog, ktorý by sa mal odohrávať medzi nimi a mnou. Ja tam chcem byť prítomný a ubezpečiť sa, že tam e, bude káva a voda, ale je to dialog, ktorý musia začať oni spolu so zástupcami vlády v Prištine. Môžem vám však povedať, že srbskí zástupcovia boli e, vlastne po, povzbudení prvou schôdzou s premiérom a chcú začať pracovať. Ale ako ste už vy povedali, bolo by naozaj nápomocné, keby mali väčšiu podporu Belehradu. Budúcnosť ja myslím, že toto je naozaj hodnota EÚ. A nemám problém to e, zopakovať aj môjmu publiku v Kosove. Ide o multietnickú spoločnosť. Musia tu jednotlivé komunity spolu nažívať, sú rôzne možnosti, môžeme my ako EÚ pomôcť. A aby som to povedal negatívne, negatívne, že my ako EU nechceme budovať múry a vytvárať priepasti medzi jednotlivými etnikami. Myslím, že tento odkaz je postupne e, vypočutý v Kosove a dúfam, že bude vypočutý aj v Belehrade. A chcel by som sa dotknúť aj kultúrneho nábožného dedičstva. Môj prístup je následovný. Opäť, ak chceme nájsť udržateľné riešenie, ktoré ochráni srbské pamätníky, kostoly a pamätníky iných komunít, tak neexistuje iná alternatíva ako splná spolupráca miestných úradov môžeme naďalej poskytovať starostlivosť vojakom, mať stráž pred e, srbskými kláštormi v Kosove, ale musím vám úprimne povedať, že e, na to nemáme vojakov. Naši vojaci musia byť rozmiestnení a slúžiť e, v iných misiách a preto udržateľné riešenie je mať kosovskú policiu, ktorá teraz vďaka OSN a ich úsiliu v posledných 9 rokoch dosiahla dostatočnú profesionálnu úroveň. Je to naozaj úžasné, takže oni musia prebrať e, túto úlohu. Myslím, že toto je dlhodobý spôsob, ako sa posunúť vpred. No a preto môjim cieľom je spojiť miestne úrady spolu s zástupcami srbskej vlády a srbskej nejakého eh, ortodoxného vierovýznania. Dúfam, že sa nám to podarí spojiť úsilie, pretože inak akurát strácame čas a hrozí, že eh, bezpečnostná situácia sa možno zhorší a obnoví sa vlna násilia. Moni, teraz eh, komunálne voľby. Ehm, istá dilema, ideálna situácia ktorú sa budem samozrejme snažiť zo všetkých síl. E, načasovanie závisí od pokroku decentralizácie a od e, ďalších kontaktov s kosovskou srbskou komunitou, ale e, komunálne mandáty vypršia po dvoch rokoch, teda na konci tohto roka. Ak teda nebude dosiahnutý dostatočný pokrok, tak eh, sa musíme zamyslieť nad tým, čo môžeme spraviť. Opäť eh, spravím všetko, čo bude v mojich silách a samozrejme som si eh, poznamenal to, čo povedala Doris Pak, že je to o to väčší dôvod, aby sme naozaj tlačili decentralizáciu vpred a opäť tak spravíme, ale vo všeobecnosti a možno, že je to niečo, čo by som by som sa chcela spýtať pána Privitiča, aby sa nad tým zamyslel. Ja som si vypočul vašu analýzu a myslím, že záver nemôže byť taký, že všetko závisí od Belehradu a od kosovských e, Srbov. Nemôžeme v mene stability na Balkáne vetovať e, Srbsko a e, komunitu za vývoj. Nepomohlo by to udržať stabilitu a myslím, že by sme stratili z dohľadu európsku perspektívu, ktorú sme dali tak Srbsku ako aj Kosovu. Myslím, že mm, máme pred sebou zložitú situáciu, tu s vami súhlasím a my by sme si želali, aby e, tá situácia bola lepšia vo viacerých ohľadoch aby sa začalo na jednomyselnom rozhodnutí z Rady bezpečnosti OSN. To by bolo samozrejme oveľa lepšie, bolo bývalo. Ale pán predseda, jednoducho to tak nemalo byť. Mm, e, členovia rady sa nezhodli, nebola väčšina. Lepšie povedané, väčšina sa zhodla na tom, že nie je alternatíva k nezávislosti Kosova a preto my teraz snažíme posunúť vpred. Máme závery rady z začiatku minulého roka a v nich e, Kosovo vlastne dostalo misiu EUSAR a taktiež medzinárodný dohľad a toto všetko má pomôcť Kosovu, jeho občanom pohnúť sa pred smerom k udržateľnému prostrediu a multietnicite. Súhlasím s vami, stoja pred nami veľké výzvy. Mm, vy ste spomenali napríklad vytvorenie mm, kosovskej bezpečnostnej zložky s tým všetkým sa budeme zaoberať, pretože si myslím, že je lepšie mať e, profesionálnu menšiu zložku s demokratickou kontrolou, ako mať e, nezákonnú polovojenskú e, zložku, ktorá by vlastne vyčňala v Kosove a páchala zlo. Myslím, že to je pokrok. Možno, že vy dospiete k inému záveru úlohy, ktoré budú plniť e, títo muži, 2000 mužov, to naozaj nemôže byť videné ako hrozba pre akéhokoľvek kosovského suseda. Úlohy v podstate budú mm, podporovať e, obyvateľstvo v prípade prírodných katastrof. To je podľa mňa spôsob, ako sa posunúť ďalej. E, súhlasím s vami, pokiaľ ide o, o vytvorení väčšieho, Veľkého Albánska. Sú tu závery a aj vyjadrenie Ruska a veľkých e, západných partnerov. Sú tu isté e, e, princípy, ktoré treba rešpektovať. Napríklad aj to, že tu nebude rozdelenie, ale aj, že Kosovo by sa nemalo spojiť s jedným zo susedných e, štátov. To je, myslím, že dobre pochopené a nevidím v súčasnosti žiadne e, znamenia alebo e, náznaky toho, že by sa Kosovo chcelo pripojiť k Veľkému Albánsku. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Faith, za toto prvé kolo. Teraz sa dostaneme k druhému, pán mayer. Voorzitter, Eh, Ďakujem, pán predseda. Eh, miešavanie sa EÚ do záležitosti Kosova to by mohlo byť zaujímavé zo štyroch dôvedov, napríklad prechodné obdobie od januára minulého roka by umožnilo vyhnúť sa chaosu a uznávam, že toto obdobie prvom roku nezávislosti. To dokazujú aj nedávne udalosti. Vrátenie sa Rómov, o tom sa hovorilo, to je dôležité na to, aby e, nedochádzalo k diskriminácie. Ale výrazný pokrok ešte nenastal. A potom administratíva. Nejde o skutočné sa skutočné zamiešavanie sa, ale akýsi, e, akási kvalitatívna, kvalitatívny záujem. Nechceme sa miešať do vnútorných záležitostí, ale chcieť byť členom EÚ. No možno je to odsunuté na neskôr. Kosovo musí čím skôr byť e, však plnohodným členom EÚ. Bohužiaľ o tom nič pán Faith ešte nepovedal. Skutočnosť je však trochu odlišná v týchto štyroch bodoch. Pán Faith, myslím, že to povedal správne. Ide o to vytvoriť multietnickú spoločnosť a práve tu som pesimisticky, Myslím, že je to naozaj zložitá úloha eh, chcieť zvonku spraviť z Kosova jednu eh, ucelenú jednotku. Kosovo ako nezávislý štát, je tam väčšina Albáncov, ktorí prerušili vzťahy s radikálnymi Srbmi. No a to je jedna z charakteristík tejto krajiny. Takže chcieť to riešiť zvonku, to podľa mňa e, pri... vyústi do frustrácií. Mm, väčšina a tí, ktorí sú na sever od Mitrovice, ktorí nechcú prerušiť vzťahy so Srbskom, nechcú problémy s e, colníkmi, chcú využívať verejnú správu, Takže chcú naďalej vzťahy so Srbskom. A potom je tu juh. A tu myslím hlavne na Albáncov. Srbi sú tu iba v menšine. Tí by asi chceli skôr hovoriť o integrácii, ale južní Albánci chcú úplnú nezávislosť, nechcú, nechcú žiadne externé poručníctvo. A myslím, pán Faith, že by ste sa mali zamyslieť nad možným zmierením úplnej nezávislosti a toho, že časť sa ešte stále vidí napojená na Srbsko. Takže ako sa naozaj dá dosiahnuť táto integrácia, hovoríte o multietnickom štáte, kedy by sme mohli vidieť výsledky? Myslím, že je to úloha ktorá sa nebude dať zrealizovať. A okrem toho je ešte niekoľko faktorov, ktoré by mohli celú záležitosť komplikovať. Ďakujem, pán Mejer, pani Gomez. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcel poďakovať pánovi Fejtovi za jeho vyváženú správu. Aj ja niečo viem o tej situácii a chcem sa poďakovať aj pánovi Langendajkovi za následnú misiu po tom, ako sme vypracovali poslednú správu a teda za všetko to, čo tam e, doplnil. Mm, súhlasím s väčšinou toho, čo tu odznelo, s tým, čo povedal pán Faith, pán Svoboda, pani Paková. E, musíme jasne a angažovanejšie postupovať vo vzťahu s Belehradom a teda náš parlament musíme e, vysielať signály, musíme konať hlavne pokiaľ ide o situáciu na severe Kosova. Hovorili sme veľa o menšinách, ale ja chcem hovoriť aj o väčšine a väčšina, ako všade inde, je tvorená ženami. A ja by som sa chcela spýtať, ako je to, ako to vyzerá s právami žien? Máme dosť veľký počet žien v parlamente, pretože bojovali za to, aby tu mohli byť, ale často eh, ich vlastne zanedbávajú aj zástupcovia EÚ. V diplomácii nie sú žiadne ženy, v armáde taktiež iba minimálny počet žien. Nie je to tak v policii, podľa toho, čo sme počuli. Takže ako sa k tomu stavia EÚ? Máme tu EULEX, ktorý sa venuje aj e, za ženským záležitostiam, ale napriek tomu mm, netvoria e, vlastne súčasť e, celkového obrazu. A potom tie miestne voľby, e, za, zabezpečí sa nejaký paritný systém, ktorý zabezpečí účasť je na týchto voľbách? A ešte sa chcem spýtať na korupciu. Keď sme tam boli naposledy, teda keď som tam ja bola, tak ženy z Kosova povedali, že lutujú, že EU a hlavne EULEX hovoria o korupcii a o boji proti organizovanému zloč- zločinu, ale skôr tak, že hovorili o právnom štáte. No ale keď to nebude hlavným bodom európskeho programu, tak potom kto sa tomu bude venovať? Treba žiadať, aby kosovské úrady konali a nielen tie v, na severe, ale aj vo zvyšku krajiny. Obrigado, Mr. Nazar. Ďakujem pekne, pán Nazar. Chcel by som poďakovať pánovi e, e, Fejtovi za veľmi e, cenné pohľady na vývoj v Kosove. Takisto aj na perspektívy e, vývoja e, v súvislosti s prítomnosťou úniu. Napriek tomu, že moja vlastná krajina neuznáva Kosovo, e, prispieva našimi vojskami ako členský štát únie. A bez ohľadu na to, či podporujeme nezávislosť Kosova alebo nie, mali by sme spolupracovať s tým, aby Kosovo bolo prosperujúce a sebastačné. Všetky snahy o stabilizáciu musia e, zahrňať aktívny dialog e, s Belgradom. A myslím si, že aj reakcie Belgradu budú zavisiť od nášho postupu. Skúsenosti hovoria, že otrhnutie územie nemôže byť nanútené zvonku, a potrebujeme e, dlhodobé stabilné rozhodnutie. Napriek tomu, že prítomnosť únie v Kosove môžeme iba uvítať, Nebol by som rád, keby sa z Kosova stal náš protektorát. Mali by sme umožniť Prištine, aby vyvíjala vlastné inštitúcie, e, finančný potenciál a preto by som bol veľmi rád, keby pán Fejt e, nám približil e, časový rámec ďalšieho rozvoja činnosti EULEX v Kosove. Kladiem túto otázku, pretože si myslím, že od prvého dňa musíme mať jasné očakovania, pokiaľ ide o e, e, časový horizont, e, dokedy chceli by sme si splniť svoje záväzky a odovzdať úlohu kosovským úradom. Takže vzhľadom na vaše doterajšie skúsenosti a kontakty s predstaviteľmi e, kosovskej vlády, ako hodnotíte administratívnu kapacitu tohto regiónu a do akej miery si myslíte, Kosovo sa môže stať sebastačným subjektom? Ďakujem. Ďakujem pekne a napokon E, Juri. Ďakujem pekne, pán predseda. Už sa veľa povedalo o politickej stabilizácii v Kosove. Vieme, že to e, do značnej miery e, závisí od e, demokratizácie spoločnosti v Kosove. Avšak aj to závisí od spolupráce medzi E, oficiálnymi orgánmi a občianskou spoločnosťou. Ja som navštívil Kosovo e, tesne pred vyhlesením nezávislosti a som sa zúčastnil e, konferencie o náležitom postupe, ktorý zabezpečuje účasť občanov v, v riadení v správe veci verejných. A prekvapil e, ma, že majú veľmi vyvinutú občianskú spoločnosť, majú viac ako 3000 registrovaných mimovládnych organizácií. To znamená, že e, to zabezpečuje určitú organizáciu vo fungovaní spoločnosti, ale zároveň som si všimol, že existuje nesúlad medzi občanskou spoločnosťou a vládnymi e, úradmi civilno-občianskou spoločnosťou a parlamentom a teda vládou a chcel by som e, e, sa opýtať, či došlo v tejto oblasti určitému pokroku, pretože mimovládne organizácie počas konferencie sa vedrovali v tom e, zmysle, že treba vytvoriť určité mechanizmy, ktoré by zabezpečili priamu participáciu predstaviteľov občianskej spoločnosti. Občianská spoločnosť je veľmi dobre organizovaná a to nielen s prehľadnutím na národnostné prvky sú aj zmiešané organizácie. Myslím si, že je to dobrý e, postup. Takže pán Fejt, nech sa páči, môžete reagovať e, v rámci druhého kola odpovedí. Ďakujem, pán predseda. Takže veľmi stručne. Myslím si, že mal by som sa e, e, vrátiť k e, situácii rómskeho obyvateľstva. Počas prvého kola som sa tomu nevenoval. Myslím si, že naliehavosť opatrení je očividné, Teda je očividné, že treba e, uskutočniť veľmi naliehavé opatrenie. Čo ma trochu frustruje, je tu určitý zmetok, pokiaľ ide o zodpovednosť jednotlivých subjektov pri riešení e, situácie rómskeho obyvateľstva. Už som povedal, že sme handicapovaní tým, že nemám jednoduchý prístup e, k severným oblastiam, kde sú umiestnené určité E, miesta rozmiestnenia mm, rómskeho obyvateľstva. E, na teraz môžem povedať, že Európska komisia sa venuje tejto situácii, mm, analizuje ju a máme dôležité príspevky zo strany CZO, e, takisto aj program USA Aid sa snaží zabezpečiť premiestnenie obyvateľov romského pôvodu a vylepšiť ich situáciu. Problém spočíva v tom, že nechcú e, sa stiahovať cez rieku iba na juh a treba hľadať alternatívne riešenie. Môžem vás však ubezpečiť, že táto dôležitá otázka mm, mm, e, e, je v stredobode našej pozornosti a dúfame, že skoro ju vyriešime. Pán Majers, vaša na margo vašej poznámky e, e, chápem e, aj váš skeptický postoj, čo sa týka vytvorenia multietnickej spoločnosti. Ale pevne som presvedčený, že to je najlepšia možnosť dosiahnuť nejaké napredovanie. Napredovanie, prepačte. Ja som pôsobil v bývalej Jugoslavskej republiky Macedónsko. Myslím si, že to isté platí aj tejto krajine. Myslím si, že neexistuje alternatíva tomu, aby sme e, zachovali tieto krajiny e, s, e, s prehľadnutím na ich národnostnú skladbu. Musíme trpezlivo sa usilovať o zmierenie a stabilný prosperujúci život pre všetky spoločenstva týchto krajín. Alternatívou tomuto by bola nestabilná krajina a to je nie v záujme EÚ. To znamená, že e, e, títo krajiny by zlyhali ako štáty, by sa e, rozptýlili, aby sa obnovilo, obnovili násilnosti. Ale predovšetkým máme nezreteli európske hodnoty, aj my máme viac etnické spoločenstva a preto potenciálni eh, členovia únie dobre chápu, že sa musia usilovať o viac národnostné riešenia. Toľko moja reakcia na tú dilemu, ktorú ste spomenuli. Keďže srbské spoločenstvo stále sa díva na Belgrád, zatiaľ čo Albánci eh, si prajú úplnú samostatnosť. úplná samostatnosť áno, ale stále je to e, e, samostatnosť pod dohľadom únie a nechcem sa ani odvážiť odhadnúť, ako dlho e, toto prechodné obdobie bude trvať. Taktiež reagujem aj na otázku pána Nasovera ohľadom e, administratívnej kapacity e, štátnych e, orgánov či budú môcť e, sa e, chopiť svoje úlohy a pokračovať fungovať aj po dosiahnutí úplnej e, samostatnosti, potom ako sa skončí to, čo ste nazvali protektorátom Európskej únie. Myslím si, že základnou podmienkou prechodu z podmenenej k úplnej samostatnosti je zabezpečenie trvalo udržateľných práv e, etnických e, spoločenstiev, aby sme mali e, celé Kosovo stabilné, aby sme mali jednotný právny priestor, aby sme mali dobré susedské vzťahy medzi Kosovom a susednými štátmi. Aby Kosovo a susedné štáty by mohli s istotou pokračovať e, svoju cestu smerom Európskej únie. Výraz protektorát Európskej únie spôsobuje v mojich očiach určitý problém, pretože ak poskytujete nejakej krajine perspektívu členstva v únie, stane sa súčasťou e, väčšej skúsenosti a nebude protektorátom. A myslím si, že krajiny a obyvateľstva v tomto regióne sveta sa veľmi tešia na túto možnosť. E, otázka žien. Ak dovolíte, e, Uvediem e, pani Gomesovo niekoľko konkrétnych príkladov. Mal som e, stretnutie s predstaviteľmi e, občianskej spoločnosti a vedúcimi predstaviteľmi ženského hnutia Kosova. Veľmi si vážia tento dialog, chcú, aby sa v ňom pokračovalo a je to aj môjim zámerom. Situácia napríklad spočíva aj v tom, že sa stanovili kvoty, na základe ktorých jedna tretina kandidátov e, pri komunálnych voľbách musí byť e, zastúpená ženami. Čo sa týka EU Lexus, a zase opakujem, že e, nehovorím o tom z e, istotou, lebo e, nie som priamo angažovaný z operačného hľadiska, ale viem, že vedúci misie sa tiež usiluje o väčšiu účasť žien v tejto misie. Samozrejme, je to aj otázka pre členské štáty, pretože aj oni by si mali rozmyslieť, ako budú prispievať k týmto misiám. Alebo ďalší príklad, zástupcom Mm, e, policie v Kosovo e, je žena. Treba zohľadňovať, že e, v kosovskej spoločnosti sú dostatočne pevné tradície, ale sú tu znaky toho, že ženy sú ochotné a pripravené chopiť sa svojej zodpovednosti. A vedel by som pre, uviesť viaceré príklady toho, ako ženy zastupujú dôležité pozície, či už v štátnych podnikoch, alebo inde v spoločnosti. Korupcia to je téma, ktorá bude e, kľúčovou úlohou EULEX a očakávam, že čo skoro bude treba riešiť e, e, veľmi výkup, výpuklé príklady Pokračujú určité vyšetrenia, je to e, na generálnom prokurátorovi vyšetrovateľoch, aby zabezpečili e, súdne konanie, aby to nebolo diskriminujúce. Nesmieme samozrejme e, sa nechať vťahnuť do diskusie o tom, koľko Srbov alebo Albáncov sa postaví pred súd. Je to otázka spravodlivosti, ktorá nesmie byť diskriminujúca a samozrejme najdôležitejšie prípady treba riešiť prioritne. A to je jediné kritérium, ktoré by sa malo vzťahovať na tieto prípady. Myslím si, že som viac menej vyčerpal všetky otázky, na ktoré som chcel reagovať. Bolo tu ešte jedna vec. Pán Nasser sa pýtal na časový horizont pôsobnosti misie EULEX. Ide o mandát, ktorý sa dohodol radou e, na obdobie dvoch rokov, ale je očividné, že je tam možnosť v prípade potreby, potreby prepačte, predlžiť tento mandát. To znamená, že od júna 2008 do júna 2010. Ale ak budeme realisti, bolo by asi zázrakom, keby sa nám podarilo do júna 2010 vyriešiť všetky úlohy. Takže zrejme e, môžeme dostatočne e, s veľkou pravdepodobnosťou predvídať, že budú tam aj ďalšie úlohy. Pán predseda, pre mňa bolo veľmi, veľkou cťou straviť tento čas spolu s vašim výborom. Ďakujem pekne, pán Fejt. Aj my si veľmi vážime veľmi komplexné E, e, informácie o týchto záležitostiach vzhľadom na to, že naše uznesenie a vaša správa e, prejavujú veľkú konvergenciu pohľadov. Veľmi si vážime vašu prácu a dúfame, že sa ešte viackrát uvidíme. Uzatváram toto zasadnutie.